Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo i minuti contati e quindi... Milí kolegovia, máme veľmi málo času a teda musíme začať včas. A poprosím tiež pánov fotografov a novinárov, aby nechali E, voľné miesta tam, kde majú byť, tak aby sme mohli začať našu prácu. Vítam pani Aštonovú, ktorá, ako my všetci dúfame, využije túto príležitosť, toto stretnutie na to, aby sme ju lepšie spoznali a predstaví nám také vedúce linie e, svojich e, politických orientácií, ale tak ako to bolo v minulosti, aj dúfam, že toto druhé vypočutie, ktoré bude trvať asi 3 hodiny, aby tu bola výmena názorov s parlamentom, teda medzi členmi parlamentu a pani Ashtonovou. Je to dôležitá udalosť, symbolická, je to skutočná zmena paradigmy, e, ktorá symbolizuje toto vypočutie pani Eštonovou prvé vypočutie dezignovanej komisárky, pretože je tu nová črta európskej politiky. Bude tu táto vonkajšia externá služba, táto nová zahraničná európska politika, tak ako e, o tom hovorí Lisabonská zmluva, bude to tiež pani podpredsednička a V rámci tejto komisie, v rámci tohto výboru pre zahraničné veci vystupuje ako vysoká zástupkyňa európskej zahraničnej politiky, čo je skutočná novinka. Predtým, ako jej dám slovo, tak všetkým pripomínam pravidlá, ktoré platia pre toto vypočutie. Najskôr teda budeme prísne rešpektovať všetky tieto pravidlá z nevyhnutných dôvodov, teda musíme rešpektovať rečnícky čas, bude tu počítadlo, je to nevyhnutné, aby sme mohli ukončiť naše práce o 16. Prvé kolo stretnutí bude, prvé kolo otázok bude s koordinátormi a potom teda najskôr si vypočujeme odpovede a potom budú mať, mož, mať možnosť e, vystúpiť druhýkrát, aby mohli požiadať o upresnenia tých prvých e, otázok. To sa týka všetkých Máte minútu na to, aby ste položili otázku. Môžete položiť len jednu otázku. A poprosím vás, aby ste naozaj mali tú zdvorilosť a dodržiavali toto pravidlo a dúfam, že nepoložíte viacej otázok, pretože predsedníctvo je potom muselo vystúpiť a to nechceme. Pani Ashton bude musieť odpovedať na otázky a bolo by teda dobré, keby otázka bola jasne zacielená, jasná a aby to bola teda jediná otázka. Ďakujem vám za, vopred za vašu vôľu spolupracovať na tejto intenzívnej eh, práci a bez meškania dávam slovo pani Eštonovej, aby mohla sa vyjadriť. Prosím, aby sa obmedzila na 10 minút maximálne. Pán predseda, vážení členovia parlamentu, som rada, že tu s vami môžem byť a hovoriť o tom, ako chcem konať, ako vysoká zástupkynia Európskej únii pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsednička Európskej komisie, čo je vlastne premiéra v dejinách Európskej únie. Ako viete, veľmi si vážim túto inštitúciu. Úzka spolupráca s Európskym parlamentom bude kľúčovou súčasťou mojich nových právomocí. Lisabonská zmluva e, je teraz v platnosti. Toto je veľmi dôležitá príležitosť a je to prísľub mnohých vecí pre občanov Európy, aj členov tohto parlamentu, ktorí si to dlho želali. Demokratickejšia únia, efektívnejšia únia, ktorá prináša výsledky v najdôležitejších oblastiach pre občanov vrátanie hospodárstva a predovšetkým silnejšia, kredibilnejšia európska úloha v rýchlo sa meniacom svete. Veľké posuny moci sa vyskytli, sú tu nové krízy, musíme zabezpečiť e, našu reakciu, schopnosť a toto je spoločná európska zodpovednosť, ktorá pred nami stojí. Ako mnohí z vás, ja som presvedčená, že, ju, že je tu jasná výzva v rámci Európskej únie aj vo svete pre väčšiu európsku ang- angažovanosť na podporu mieru, e, pomáhanie slabším, boja proti chudobe a riešenia mnohých problémov nášho času, musíme reagovať na túto výzvu. Skombinovať e, vodcovstvo s partnerstvom, brániť naše hodnoty, podporovať naše záujmy, počúvať, čo hovoria naši partneri a zabezpečiť to, aby keď hovoríme, náš hlas bol aj vypočutý. Toto je presne môj úmysel, to čo, mám, e, to, čo chcem robiť s pomocou vás všetkým z Európskeho parlamentu, spolupráci s predsedom Barosom, s kolegami z komisie ako tým, s ministrami zahraničných vecí, radov a tiež s predsedom rady. Moja nová úloha zo sebou prináša nové obrovské zodpovednosti a všetci vieme, že výsledky neprichádzajú samé. Uh, alebo tým, že len povieme, aký je náš názor, e, vyplývajú z volieb, ktoré si zvolíme a z krokov, ktoré urobíme. Čiže dlžíme to našim občanom a tým vo svete, ktorí sa pozerajú na Európu a čakajú pomoc. Musíme využiť túto príležitosť Lisabonskej zmluvy. Jedna z najväčších úloh vyplývajúca z Lisabonskej zmluvy je vytvorenie Európskej e, služby pre externé, Európskej externej služby a toto bude moja špičková priorita. Dovolte mi vysvetliť, prečo nie je to len e, byrokracia, ale je to mm, výnimočná príležitosť budovať niečo, čo spojí všetky prvky e, nášho angažmá politické, ekonomické a vojenské aby sme implementovali jednu jasnú, koherentnú stratégiu a takáto je moja vízia. Musíme vytvoriť niečo, čo e, prinesie zvyš- pridanú hodnotu pre našich občanov, to, čo robia už naše členské krajiny a dá neeurópanom e, neeurópanom spolahlivého partnera. Musíme robiť maximum e, pre tento cieľ. Uh, Ehm, komisia, rada, eh, sekretariát, členské krajiny. Musíme využiť ich expertívu a musíme, eh, musíme pracovať smerom do budúcnosti. Ja chcem prezentovať návrhy, aby som umožnila rade rozhodnúť sa v apríli. Vo všetkých týchto oblastiach Európsky parlament má kľúčovú úlohu, ktorú musí zohrať už ste urobili uh, určitú prácu a ja sa teším na našu úzkú spoluprácu v ďalšom procese, ale mm, zatiaľ, čo vytvárame túto službu, tiež musíme riešiť uh, okamžité bezprostredné otázky, ktorými sme konfrontovaní. Musíme byť aktívni, operatívni v globálnych otázkach, kde Európa musí zohrávať plnohodnotnú úlohu a aj v našom susedstve, kde sa od nás očakáva vodcovstvo. Ako e, predseda Rady pre zahraničné veci chcem splniť tieto očakávania. Afganistan, Pakistan, Irán, Stredný východ, Somálsko, Jemen. To sú e, naše priority. Už som bola na ministerskom stretnutí NATO v Afganistane, ktoré bolo dobrou príležitosť, aby som sa stretla s generálnym tajomníkom NATO, e, pánom Rasmusenom a dohodli sme sa, že budeme pragmaticky e, spolupracovať pre efektívnu spoluprácu Európskej únie a NATO. E, chystám sa což skoro do Washingtonu, aby som diskutovala s pani Clintonovou, ako môžeme spojiť naše stratégie a kroky v globálnych otázkach a dúfam, že navštívime Moskvu a Peking čo skoro. Ohľadom Stredného východu zajtra sa stretnem so senátorom Mitchellom a Tonym Blairom a chcem cestovať do tohto regiónu čo najskôr. Pokiaľ ide o Irán, tak moji kolegovia úzko spolupracujú so všetkými e, relevantnými hráčmi vrátane E3 plus 3. Musíme sa dohodnúť na ďalších krokoch vo svetle iránskeho zamietnutia akceptovať medzinárodné e, záväzky. E, popri všetkých týchto globálnych otázkach my ako Európska únia musíme, máme zodpovednosť aj za naše susedstvo. Toto je dôležité a naša širšia kredibilita závisí aj od toho, ako budeme spolupracovať s našimi susedmi. To znamená, že musíme e, podporovať politické reformy v Západnom Balkáne, musíme zabezpečiť, aby celý región uspel na svojej ceste k integrácii do Európskej únie. Urobili sme pozitívne kroky, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu so Srbskom, Čiernohorou a bývalou Jugoslavskou republikou Macedónskom a navyše máme efektívnu stratégiu, kde sa snažíme prekonať politický blok v Bosne a Hercegovine okrem Balkánu. Chcem zohrávať aktívnu úlohu aj v Ukrajine, kde e, budú čoskoro prezidentské voľby a európske e, záujmy sa týkajú energie. Bielorusko, Moldavsko, Južný Kaukaz si tiež e, vyžadujú európsky angažmán. Pokiaľ ide o Stredomorie, tak to je tiež e, špičková priorita. Sú tu hlboké historické väzby, spoločné záujmy, ktoré nás spájajú aj spoločné problémy vrátanie nelegálnej migrácie. Musíme pokročiť s prácou, ktorá sa e, začala v rámci Stredomorskej únie na rámec e, nášho susedstva, východu, juhu, tu je Afrika, Latinská Amerika, Ázia. Vo všetkých týchto oblastiach musíme zostať zaangažovaní, musíme byť kreatívni a odhodlaní. Okrem týchto regionálnych otázok eh, chcem eh, rozvíjať aj prebiehajúce práce na niektorých tematických otázkach, napríklad nešírenie, boj proti terorizmu, ľudské práva, energia, klimatické zmeny. Toto nie sú také ojedinelé otázky, ale súčasť našej širšej agendy a naša stratégia, ako tieto otázky riešiť, musí byť eh, spojená a, a komplexná. To isté sa týka aj našich operácií v oblasti krízového manažmentu a to, čo teraz nazývame spoločná bezpečnostná obranná politika. Viem, že mnohí z vás majú jasné záujmy na týchto misiách a súhlasia s tým, aké sú dôležité zachraňujú životy, vytvárajú priestor e, v problematických oblastiach pre politiku, aby mohla, mohla fungovať. Je to kľúčová súčasť toho, čo Európa robí priamo v teréne. <clears throat> Musíme budovať na pokroku, ktorý sme dosiahli na, v minulých rokoch. Naše misie musia byť dobre vybavené a dobre vedené, e, tak, aby mohli fungovať tam, kde je to potrebné. A na záver medzinárodné partnerstvo. Komplexné problémy v globálnom svete si vyžadujú komplexné multilaterálne odpovede. Pre mňa toto je vysvetlenie pojmu bezpečnosť, udržateľná bezpečnosť. Aby sme to dosiahlo, potrebujeme efektívne partnerstvo so všetkými členmi z USA, Čínou, Ruskom, ale tiež s Tureckom, Japonskom, Kanadou, Indiou, Brazíliou a Južnou Afrikou v rámci OSN, NATO, Africkej únie a mnohými inými <clears throat> musíme živiť tieto partnerstva a toto bude súčasť mojej každodennej práce. Ak by sme mali nevyhnutné vzťahy, e, ktorými e, dosiahneme skutočné odpovede na jednotlivé výzvy, ale tiež musíme budovať aj medzinárodný systém, ktorý si želáme vytvoriť. Vážení europoslanci, myslím, že toto je jedinečná príležitosť e, v histórii Európy musíme byť ambiciózni a musíme byť orientovaní na výsledky, zabezpečiť aby, sme, e, aby naše kroky boli sprevádzané, naše slova boli sprevádzané konkrétnymi slovami. Je to tímová práca. Mojou prácou je, aby som to všetko spojila, aby som poskytla stimuly a vocovstvo a jasná verejná podpora. To je zásadné a preto sa budem zodpovedať tejto inštitúcii kdekoľvek na to vytvára zmluva priestor. Okrem toho chcem podporovať širšie debaty v, rám, debaty v rámci únie, ktoré sa týkajú všetkých týchto otázok. Ďakujem a teším sa na otázky a našu budúcu diskusiu. Grazie signora Aston. Passiamo ora ai coordinatori. Ricordo il formato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 pani Baronka odpovie za minútu. appunto l'onorevole Brock facoltà di Začneme pánom Brokom na minútu. Herr Präsident, äh, Frau Vážený pán predseda, vážená pani kandidátka, dovolte mi, aby som sa poďakoval za to, čo ste povedali v mene EPP sa chcem teda poďakovať a chcem vyjadriť našu vôľu ísť cestou konštruktívnej spolupráce. A teraz za moju osobu následujúce otázky. Máte ťažkú novú úlohu. Sú tu zmiešané kompetencie medzi radou a komisiou a vy teda sa musíte postarať o koordinovaný postup, o koherentnosť, pokiaľ ide o zahraničné záležitosti. Moja otázka znie, táto koherentnosť Chcete túto zachovať aj pokiaľ ide o poskytovanie informácií Európskemu parlamentu ako podpredsednička komisie, alebo budete mm, nejako inak postupovať, pokiaľ ide o našu informovanosť. No a potom ešte multi-annual programming a ďalšie veci, ktoré sa týkajú legislatívského parlamentu. Prepačte, váš čas vypršal. Teraz má slovo pani Ešten na dve minúty na reakciu. First of all, thank you for... V prvom rade ďakujem pekne. Vítam vašu podporu, vaše úvodné slova. Myslím si, že to prelínanie sa z odpovednosti je skôr výhodou než problémom, pretože takéto prepojenie nám umožňuje vykonávanie týchto funkcií práve koherentným spôsobom pokiaľ ide o vnímanie zvonka, aj pokiaľ ide o vnímanie v rámci Európskej únie. Takže áno, je to výzva, ale zároveň je to výhoda. Pokiaľ ide o moje zodpovedanie sa Európskemu parlamentu, ja budem zastupovať ako radu, tak aj komisiu a pred Európskym parlamentom budem vystupovať tak, ako očakávate od komisárky, ale ešte mám takú určitú pridanú hodnotu, pretože budem vystupovať aj v mene rady. Takže sa budeme musieť rozhodnúť, ako to konkrétne zrealizujeme, pretože poslanci poukázali na to, že toto je obrovské portfólio, obrovská odpovednosť a že budem si musieť nájsť čas, náležitý čas na to, aby som mohla vystúpiť v Európskom parlamente. Takže v rámci mojich eh, schopností z toho, čo je možné, čo bude možné, veľmi rada navštívim parlament, čo možno najčastejšie a budem s ním komunikovať o politike zahraničných vecí, ako aj o tej zahraničnej službe, ktorú budeme vytvárať. Pán Brok má teraz jednu minútu na doplnkovú otázku. Pani Ešten, Bohužiaľ ste nereagovali na otázky rozpočtových právomocí Európskeho parlamentu v rámci zahraničnej služby. Sú tu aj určité kontrolné práva v oblasti rozpočtu. My by sme mali mať takéto možnosti kontroly z oči voči komisii. V opačnom prípade by to bolo oslabenie právomoci Európskeho parlamentu, nárokov Európskeho parlamentu. Takže rozpočtové práva, ako aj práva na rozpočtovú kontrolu musia byť zachované. A ešte mám jednu otázku. Súhlaste so mnou v tom, že zahraničná služba Európskej únie podľa článku 22 spadá pod e, komisiu okrem e, spoločnej bezpečnostnej politiky a že všetky návrhy v rámci tejto politiky e, musia pochádzať od komisie okrem teda Eh, už eh, z pomínaných kompetencií, ktoré spadajú vysokému spolumocnicu vysokému predstaviteľovi. Vidíte to, vidíte to rovnako ako ja? Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz je tu jedna minúta na reakciu pre pani Ashton. Áno, venovali sme sa dvomi, dvom modelom uh, Niektorí e, poslanci by chceli, aby to celé fungovalo cez komisiu a druhí zase chcú, aby to bola taká určitá vec sui generis. Ja chcem povedať e, jednu vec veľmi jasne, že zahraničná služba a jej rozpočet bude podliehať kontrole Európskeho parlamentu podľa finančného nariadenia. Ja chcem, aby to fungovalo účinne, efektívne, aby tie prostriedky boli využívané efektívne v teréne, tak aby sme zabezpečili, že tí, ktorí potrebujú zdroje, či už to budú naše delegácie, naše veľvyslanectvá, aby títo dostávali prostriedky na projekty, ktoré budeme realizovať. Ja chcem, aby sa tie prostriedky využívali náležite v prospech občanov Európskej únie. Takže bez ohľadu na to, akú štruktúru nakoniec zvolíme, bude zohrievať svoju úlohu Európsky parlament, bude to pod kontrolou Európskeho parlamentu. Takže dúfam, že to bola jasná odpoveď z mojej strany. Teraz má slovo pán Vigenin na minútu, nech sa páči, na jednu otázku. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani Eštonová. V mene skupiny socialistov a demokratov a chcem uvítať vo výbore pre zahraničné veci. Európska únia potrebuje efektívnejšiu, efektívnejšiu politiku v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Lisabonská zmluva prišla s určitými novinkami, vrátane vytvorenia vášho postu. Budete mať naozaj zložitú úlohu spočívajúcu v prepojení postov vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a zároveň podpredsedu Európskej komisie. Toto bude taký trošku experiment, ale hovorili ste, že je to zároveň výhoda. Európsky parlament bude mať viac možností vplývať na zahraničnú politiku Európskej únie, budeme vytvárať zahraničnú službu Európskej únie podľa Lisabonskej zmluvy. A moja otázka znie, boli by ste ochotná Eh, non ha formulato la domanda nei tempi previsti, mi scusi, eh, io sono desolato, ma devo rispettare le regole per tutti. Pašte, nepočuli sme záver otázky, ale platí pravidlo jednej minuty. Pani Ashton, e, chcete niečo povedať k tomu, čo podal na úvod pán Vigenin? <laughs> It's, <laughs> it's an additional challenge to try and guess the question. Áno, je to veľká výzva, keďže musím uhadnúť, akú otázku ste mi chceli položiť. Ja si myslím, že z toho, čo ste povedali, že ste chceli vedieť, aký je môj názor na vzťah s Európskym parlamentom. A dovolte mi k tomu povedať niekoľko vecí. Poprvé, už som povedala, že Európsky parlament má dôležitú úlohu, bude zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní mojej úlohy, ako aj úlohy zahraničnej služby Európskej únie. A ja samozrejme prídem do Európskeho parlamentu a budem s vami diskutovať o interpretácii rozhodnutia rady a budem k dispozícii výboru podľa mojich časových možností. Vzhľadom na to portfólio, široké portfólio, ktoré mám. A bola by som rada, keby toto bola komunikácia, naozaj cesta akcie, reakcia. Ja dúfam, že Európsky parlament bude reagovať na moju výzvu a bude mi poskytovať informácie, poskytovať svoje názory. A už tu padlo mnoho otázok, ako e, budú e, tie služby v teréne podporovať poslancov pri návštevách regiónov, pri vypracovávaní konkrétnej politiky pre daný región, danú krajinu. Takže je potrebné, aby tu bola komunikácia, aby parlament bol v kontakte s príslušnými úradníkmi a tak ďalej. Takže predstavujem si to ako určitý rámec, v ktorom Európsky parlament bude môcť zohrávať eh, svoju plnú úlohu. V to teda dúfam. A bolo by dobre, keby sme zozbierali eh, všetky nápady, všetky myšlienky a ja sa ich potom nejako pokúsim do toho zakomponovať. Dobre, a teraz má slovo pán Vigenina, aby dokončil svoju otázku. Áno, niekedy je ťažké hovoriť vašim vlastným jazykom, takže teraz prejdem do angličtiny. Takže moja otázka, tak my ste ju uhádli, ale chcel som to položiť ešte konkrétnejšie. Myslíte si, že špičky, teda tí nominanti v rámci zahraničnej služby, by mali prísť do výboru pre zahraničné veci a výboru pre rozvoj, že by tam boli určité vypočutia aj takýchto vysokých úradníkov. Európsky parlament by bol za to, lebo by sme boli za to, keby tu boli naozaj kvalitní ľudia, eh, ktorí zabezpečia európskym občanom vysokú kvalitu odvedenej práce. A potom ešte e, druhá otázka, teda nie je to v skutočnosti druhá otázka, je to len taká doplnková otázka, ktorú som mal položiť v tomto druhom kole. A ide o naše dohody, naše zmluvy s tretimi krajinami podľa Lisabonskej zmluvy. Musí parlament schváliť e, takéto dohody s tretimi krajinami. A ja mám pocit, že zatiaľ Európsky parlament nebol dostatočne konzultovaný v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide o ľudské práva. Uvediem príklad dohody o partnerstve s Líbiou. Takže zabezpečite, že Európsky parlament bude naozaj konzultovaný od teraz. Prepačte, pán Vigenin, ale vypršal vám čas. Jedna minúta na reakciu. Sklamem vás, pokiaľ ide o tú prvú otázku. Ja si nemyslím, že by tu mali byť vypočutia eh, pre všetkých nominantov eh, vysokých úradníkov. Je to preto, lebo vlastne eh, tá, ten nábor pracovníkov bude už tak či tak veľmi zložitý, ale súhlasím s vami, že keď už budú vo svojich funkciách títo diplomati, budú e, prichádzať do Európskeho parlamentu. Takže e, o tom sa ešte môžeme pozhovárať, ale tie vypočutia s nimi nesúhlasím. E, pokiaľ ide o to zapojenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dohody s tretimi krajinami, pokiaľ ide o ľudské práva. Ja si myslím, že toto je otázka, ktorú je potrebné riešiť podľa zmluvy, podľa toho, ako opisuje tento vzťah Lisabonská zmluva. Teraz má slovo pani Nates na minútu a jednu otázku. Pani Ešten, pán predseda, drahí kolegovia, je tu viacero víziev a tie hlavné podľa mňa sú nasledujúce. Poprvé, to vodcovstvo, pokiaľ ide o zahraničnú bezpečnostnú politiku Európskej únie. Musíte naozaj koordinovať e, retoriku a aktivity mnohých aktérov. Je to predseda komisie, je to úradujúce predsedníctvo, sú to ďalší komisári, najmä pokiaľ ide o kolegu pre rozširovanie a susedské vzťahy. To je prvá výzva. Druhá výzva, to ste spomínali aj vy, to je vytvorenie to, tej Európskej zahraničnej služby a tam bude potrebné tiež e, prevziať to vodcovstvo. Je tam naozaj veľa zainteresovaných a ja pevne verím, že budete úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a s, mojim, e, s našim výborom. Moja otázka znie, ako chcete prevziať toto vodcovstvo, ako to naozaj chcete dostať pod vašu taktovku všetky tieto otázky. Ďakujem dve minúty na reakciu, nech sa páči. Ďakujem pekne za otázku a máte pravdu, že je tu viacero osôb, e, ktorí majú zodpovednosti v tejto oblasti, kompetencie tejto oblasti. Ja už som sa venovala tejto otázke a myslím si, že zmluva hovorí veľmi jasným jazykom, pokiaľ ide o kompetencie. A na zmluvu e, z tej musíme čerpať, pokiaľ ide o stanovovanie našich kompetencií. Ja som o tom diskutovala s predsedom komisie, ako aj predsedom rady a my chceme, aby tieto kompetencie boli presne v zmysle zmluvy identifikované. Druhá vec. Prečo sme chceli, aby toto bolo prepojené? Je to preto, lebo sme chceli zvýšiť mieru koherentnosti aby tu bola spoločná politika, spoločná stratégia. Takže máme tu troch komisárov, s ktorými budem úzko spolupracovať. A pokiaľ ide o strategický rámec, pokiaľ ide o strategické smerovanie našej politiky, to bude v mojej kompetencii samozrejme v spolupráci s parlamentom, radou a komisiou. A toto je úplne jasné. Stretla som sa s tými tromi príslušnými kandidátmi na, kondi- na mm, komisárov, s každým jednotlivo ako aj spoločne. Takže toto je naša spoločná predstava. Ešte niektoré praktické veci bude potrebné stanoviť, ale toto je to všeobecné smerovanie. Pokiaľ ide o radu, radu pre zahraničné veci, ja budem predsedať tejto rade a toto budem aj splňať. Takže pokiaľ ide o tú úlohu, myslím si, že je jasná. Pani Nejc, nech sa páči, doplňujúca otázka na minútu. I thank you. Ďakujem pekne za vašu odpoveď, ktorá už je čiastočne uspokojujúca, alebo do veľkej miery uspokojujúca. Trošku ma prekvapilo to, čo ste povedali v reakcii na predchádzajúcu otázku môjho predročníka, takže nechcete, aby tu boli vypočutia tých vysoko postavených úradníkov zo strany Európskeho parlamentu. E, prečo máte takýto názor? Veľmi rada vám to vysvetlím. Nerada som v situácii, kedy sklamem Európsky parlament, ale niekedy skrátka inú možnosť nemám. Môj názor vychádza z toho, že my vytvárame určitú službu, ktorá nadvezuje na službu, ktorá už existovala, takže taká určitá expanzia niečo, čo už tu bolo. E, máme tu ľudí, ktorí už pôsobili v teréne a Európsky e, parlament tiež bol v kontakte s už existujúcimi službami a tie podľa mňa fungujú veľmi dobre. Delegácie a šefovia delegácií, ktorí navštívili Európsky parlament, vždy mali pocit, že to bola veľmi dobrá skúsenosť, takže v tomto môžeme pokračovať, ale bola by som nerada, keby to bol nejaký dlhý proces, to menovanie. Ak teda túto novú zahraničnú službu chceme, uviesť do života čo možno najskôr. Samozrejme, že potrebujeme určitú stratégiu náboru personálu, konzistentný postup, transparentný a tak ďalej. A o toto sa ja postaram. Pán Brandner. Nech sa páči, jedna otázka na jednu minútu. Ďakujem, vítajte aj v mene Uh, frakcie zelených vás chcem uvítať. Už ste hovorili o tom, že Lisabonská zmluva chce vyriešiť tú kakofóniu medzi radou a ostatnými inštitúciami a preto aj vaša dvojitá fu- funkcia. Ale pán Barroso, e, keďže o všetkom rozhoduje, vás dal v prvej línii bokom, aj pokiaľ ide o su- susedskú politiku. Tu máme Izrael, e, Palestínu, Ukrajinu a vy ste povedali, že budete robiť skôr implementáciu, ale v zahraničnej politiky stratégia vydrží tak pol dňa a potom prídu skutočné akcie a už potom nemáte e, vy e, kompetencie. Čiže otázka e, v susedskej politike, ako budete riešiť finančné otázky a tie strategické otázky. Viceprezidente. Nech sa páči dve minúty. Uh, welcome, but, uh, but... Ďakujem za vrelé uvítanie, ale chcela by som, a to vás asi neprekvapí, spochybniť tú základnú premisu tej otázky, pretože to, čo sme sa snažili urobiť e, v komisii v, tých, v, tej, v, tej, v tom návrhu, ktorý e, predseda komisie predložil, návrhy, ktoré predchádzali akcii, ak sa pozriete na moju úlohu, tak ako ste všetci už postrehli, je to dôležitá úloha, ktorá pokrýva množstvo oblastí a sú tu v rámci toho otázky a problémové polia, kde si musíme klásť otázku, ako budeme naše politiky implementovať. Čiže čo sme urobili v rámci eh, tej skupiny, sme priradili zodpovedné e, kompetencie v jednotlivých e, vypočutiach budete počuť, e, ako to vyzerá, ako sú priradené. Poprvé sme sa snažili hovoriť o rozvoji. Je dôležité, aby tu bol niekto, kto bude dohliadať na implementáciu pomoci. To je dôležité a parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, takisto rozvojový výbor pre rozvoj. Pokiaľ ide o susedskú politiku, tak ja som tu jasne povedala, že naše vzťahy so susedskými krajinami sú rozhodujúce, pokiaľ ide o naše politiky a kde by sme chceli byť vodcami. Komisári, ktorí so mnou e, pracujú na tejto stratégii, budeme, budú mi pomáhať vytvárať expertízu a stratégie pre túto oblasť. Ja so všetkými zodpovednosťami to nedokážem urobiť a ako a keď tu bude teda potom niekto, kto sa bude starať e, o koordináciu s jednotlivými regionálnymi zoskupeniami, ako je napríklad ASEAN, nám umožní zamerať sa na tieto združenia a to obohatí úlohu, ktorú mám ja. Honorevole Brantre, a diritto di replica per un minuto. Teraz e, doplňujúca otázka. Vaša odpoveď ma prekvapuje. Prekvapujeme, že e, keď hovoríte o tej plnosti, plnom rozsahu tých zodpovedností, možno to potom nie je vaša správna úloha, keď chcete prevzať všetky tie časti, všetky kompetencie, ktoré treba zlúčiť. Ešte jedna otázka, pokiaľ ide o zahraničnú službu, budete sa snažiť tie misie do týchto oblastí a politiku komisie zlúčiť. Polovička týchto misií je v susedských oblastiach a práve k tomu smeruje zmluva spojiť e, misie do týchto krajín a e, činnosť komisie. A otázka, ktorú vám chcem položiť, vy ako komisia, keď susedská politika keď nepôjde do vašeho portfólia táto politika, odbietli by ste to, toto portfólio. K vašej prvej otázky nemyslím si, že uh, hovorím len, že prekvapilo by vás pokiaľ ide o moje priority v tej úvodnej e, fáze, ne, e, ne, nemôžem povedať, že by som s vami nesúhlasila, ale pokiaľ ide o mňa, susedská politika spa, e, spadá do mojej kompetencie. Potrebujeme ale komisára, ktorý spolu prevezme ako komisár túto zodpovednosť. Štefan Fuleb je takým a Mali sme už e, intenzívne rozpravy k určitej časti práce, ktorú by sme v regióne mohli predovšetkým e, v Bosne odviesť, kde mám e, intenzívne obavy, pretože tam treba odviesť veľa práce, je to veľká výhoda, nie je to nevýhoda a viem, že by to bol že to bude práve parlament, ktorý bude pozorným okom sledovať, čo sa deje. Um- Pán kolega Tanok v Spojenom kráľovstve e, v 80. rokoch ste boli vo vašej strane pokladničkou, ale vaše politiky, keď vychádzame z oblasti zahraničnej politiky a teraz ste zodpovedná za bezpečnosť a obranu a preto pre parlament je dôležité vedieť a predovšetkým e, keď sa pozrieme e, smerom k Iránu, ktorý má ktorý rozvíja vlastné, vlastné jadrové zbranie a, a ktoré, by, alebo, ktoré by boli schopné niesť jadrové hlavice. Ako vnímate e, otázku nukleárneho odzbrojovania? Je to pre vás áno či nie? A ste za jedno jediné centrum e, vojenských jednotiek tu v Brusele Ďakujem. E, neviem, či možno hovoriť o idealizme. Relevantnosť 70. rokov e, v roku 2010 nie je taká podstatná. Tedajšie návrhy, ktoré boli v oveľa širšom svetovom e, kontexte, bolo to, tie teraz nie sú relevantné a už nie som členkou C a D druhá otázka, oveľa dôležitejšia, ako budeme E, rozvíjať naše vzťahy s NATO budú veľmi dôležité. To som povedala v úvodných slovách. Už som sa stretla s generálnym tajomníkom na to, aby sme zistili, ako by sme mohli dospieť k pragmatickej a do budúcnosti orientovanej forme v spolupráci. Myslím si, že to bude veľmi dôležité. Pokiaľ ide o jednotnú e, štruktúru velenia, tak jedna otázka tu znie. E, dohoda Berlín plus nám dáva možnosť spolupracovať správne s NATO a používať zdroje NATO. A zdá sa, že táto spolupráca sa e, vyvíja dobre pri e, dvoch e, celkom nedávnych udalostiach sa to potvrdilo. Neviem, či e, potrebujeme novú štruktúru, kde by sme boli ešte e, bližšie. E, v rôznych členských krajinách i v tomto parlamente sú rôzne názory, ale ako som vám už povedala, nie som ešte tak ďaleko. Pán Tanok, na minútu doplňujúca otázka. Mikrofon, onorevole Tanok, per favore. Prosím, zaprite si mikrofón. Nedali ste mi celkom jasnú odpovedeť áno či nie. Chce, e, ide o otázku, či ste za, za unitelárne odborenie. Máme tu Indiu, a kde, ktorá je kľúčovým partnerom pre nás. Ako vnímate vzťahy s Indiou? Ako možno tieto vzťahy zlepšiť? Predovšetkým boj proti terorizmu. E, mnohí, mnohé susedské e, krajiny, Pakistan, Afganistan ako budete postupovať, aby medzi EÚ a Indiou mohla vzniknúť dohoda o voľnom obchode? Aký je váš názor, či e, India by mala byť stálym členom e, Bezpečnostnej rady a ak áno, aké ďalšie krajiny, ak by to bolo áno, aké ďalšie krajiny by mali byť tiež členom. E, nech sa páči, máte priestor na odpoveď. The minute wasn't up, Mr. Chairman. The Tu so, som ešte nevyčerpal, pán predseda. Len jedna otázka na minútu, nie veľa otázok za tú jednu minútu hovorí pán predsedajúci. Zase musím len eh, hádať záver otázky. Povedala som, že to, čo bolo relevantné v 70. rokoch, nie je relevantné teraz. Nebola som eh, členkou a nemyslím si, že tá stratégia eh, by bola teraz primeraná. Nielen preto, že Európska únia je dnes inou úniou ako vtedy pokiaľ ide o šírenie e, jadrových zbraní, je to stále relevantné v dnešnom svete, pretože zmluva o nešírení sa bude riešiť v máji a to bude veľmi dôležitá diskusia a preto s vami zdieľam tu jeden spoločný bod, ktorý e, naplňa obavami tento parlament a to je otázka e, zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Nesnažte sa to ale priradiť, e, dať tomu väčší význam, než to má. Pokiaľ ide o Indiu, má veľmi strategickú úlohu a jedna z vecí, nad ktorou som sa zamýšľala, je otázka, ako by sme čo najlepšie mohli spolupracovať s e, Indiou. Pri množstve otázok som s premiérom, s premiérom Indie hovorila, ale myslím si, že India každopádne je dôležitým hráčom oblasti a mali by sme e, s nimi intenzívnejšie spolupracovať Spomenula som to, pretože e, s nimi treba nadviazať e, intenzívnejšie vzťahy čo najskôr. Predsedujúci prerušuje. Aj pre vás, pani e, Ashton, platia tieto pravidla. Vo vašich úvodných poznámkach sme nehovorili o transatlantickom partnerstve, ktoré bolo kvalifikované ako priorita. Nech sa páči. Teda bola to priorita zo strany radu, aj, Rady Európskeho parlamentu a nehovorili ste ani o vytvorení veľkého transatlantického trhu. Chcem sa teda spýtať, ako sa chcete zúčastniť na vyvíjaní tejto iniciatíve a chcem vás e, teda informovať ešte pre vašu informáciu, že ja s touto myšlienkou vôbec nesúhlasím. Dve minúty per... Na dve minúty, pani podpredsednička. Chcem naozaj poprosiť kolegov, aby sa držali všeobecných eh, pravidel. Otázka, jedna otázka eh, na eh, jednu minútu. Neviem, čo presne je transatlantický trh, tak to odznelo v preklade. Ja budem hovoriť o vzťahoch so Spojenými štátmi konkrétne a prepáčte mi, ak neodpoviem plne na vašu otázku, môžete sa k nej vrátiť. Pokiaľ ide o vzťahy so Spojenými štátmi, sú kritické, sú našim strategickým svetovým partnerom sme e, bok, bok, po, bok po boku s nimi v mnohých oblastiach. Mno, snažíme sa dosiahnuť pokrok. Máme rôzne úlohy a rôzne kompetencie. Je, dôležit, je to však každopádne dôležité partnerstvo. A predovšetkým z pohľadu komisie e, máme množstvo strategických partnerstiev, ktoré z toho vyplývajú. Máme transatlantickú ekonomickú radu, energetickú radu a máme rôzne spôsoby, ako môžeme diskutovať o našej budúcnosti v transatlantických súvislostiach. Nie len e, pokiaľ ide o pozíciu pre, e, komisára pre zahraničný obchod ale e, veľký význam majú vôbec vzťahy na, naprieč Atlantikom Myslím, že by sa vám mala umož- umožniť položiť doplňujúcu otázku. Onorevole Melenchon a diritto di replica per un minuto. Nech sa páči, máte ešte minútu. Transatlantique, ak neviete, čo je to transatlantická trha, tak vám odo- tr- transatlantický trh, tak vám e, dám uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré hovorilo o tejto veci. Možno, že pokiaľ ide o to zvyšok, tak viete, ako sa volajú naši nepriatelia v Afganistane, pretože toto je prvá prítomnosť, e, vojenská prítomnosť Európy e, tu po vojne, takže kedy a ako dosiahneme naše vojnové ciele v Afganistane? E, della replica per un minuto. Alla... Odpoveď eh, minútka. Ďakujem eh, za zaslanie tých podkladov, bude to veľmi užitočné. Pokiaľ ide o Afganistan, eh, zúčastnila som sa, keď generál hovoril o svojich plánoch na konferencii a kritická oblasť spolupráce pre nás je zlúčenie toho, čo by sme mohli robiť efektívnejšie a pozrieť sa na to, ako by sme čo najlepšie mohli e, e, podporiť ten prístup zameraný na obyvateľstvo, ktorý by zlepšil e, ten imič, aby, čo práve zdôrazňoval generál Crystal a chceme Eh, efektívnejšie spolupracovať. Stretnutie 28. Eh, v Londýne bude veľmi dôležité, pokiaľ ide o riešenie našej ďalšej, eh, našeho ďalšieho postupu. Slovo má pán Belder a to na minútu. Ďakujem, vážená pani vice, podpredsednička komisie. Ako predseda delegácie pre e, Izrael by som sa vás chcel spýtať na židovský charakter e, Izraelu. Otázka znie tak, ste presvedčená o tom, že je potrebné ten židovský e, charakter štátu Izrael zachovať alebo nie a tiež pokiaľ ide o Palestínu, vnímate tiež potrebu, aby Palestína uznala židovský štát a Izrael, aby ho teda uznávali, pretože inak e, nám tu chýba základ pre uznesenie, pre e, riešenie zahrňajúce dva štáty. Nech sa páči, pani Ashton. Som pripravená povedať aj následovné. Je úplne nevyhnutné, aby sme pokročili na Strednom východe a skončili E, situáciu dvoch existujúcich, e, situáciou dvoch existujúcich štátov. Izrael má právo bezpečnosť, bezpečne existovať tak, ako má právo Palestína. Aký bude toho charakter, o tom nebudem rozhodovať ja. Toto je čiastočne predmetov diskusie, ktoré prebiehajú interne v týchto uh, Eh, krajinách a určite externe a nepochybne eh, budeme diskutovať o týchto veciach, keď budeme mať to privilegium, že navštívim Stredný východ, keď teda bude tu primeraný moment a kedy ma budú eh, schopní na Strednom východe prijať. Najdôležitejšie pre mňa je to, že čas Vzhľadom na to, že sú tu určité ťažkosti, e, ktoré sme mali, tak je tu pokoj. E, ľudia tento relatívny pokoj si nesmiu zamieňať za dlhodobú bezpečnosť v celom regióne. Musia sa na to pozerať ako príležitosť pokročiť v tomto procese. A ak nájdeme spôsob budúcej spolupráce, zajtra tu bude e, pán Mitchell, pán Blair a stretne sa parížská skupina. Všetky tieto stretnutia budú veľmi dôležité a pomôžu mi pracovať ďalej na tom, ako čo najlepšie pomôcť tomuto regiónu, aby sme ho mohli stimulovať a dosiahnuť trvalý mier. Pán Belder, minúta, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Áno, mám aj druhú otázku. Týka sa vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom. Nemyslíte si, že je naliehavé, aby sme mali Európsko-Izraelský summit a to čo najskôr, pretože stretnutie na vysokej úrovni tohto typu by podľa mňa prispelo k intenzifikácii eh, našich eh, vzťahov. A Európska únia chce zohrávať konštruktívnu úlohu na Blízkom východe, podľa mňa toto je nehnutné. A myslím, že sa blížime k tomuto cieľu a Myslím si, že ak ukážeme našu dôveru e, súčasným izraelským orgánom, tak musíme mať takýto summit, aby sme mohli premodelovať naše vzťahy, pretože podľa mňa naše vzťahy sa ochladzujú. Baroness Ashton, dve minúty. Návrh na summit tu nemáme momentálne. Podľa mňa e, tá prerezová otázka sa týka silného e, partnerstva, to sa týka všetkých e, krajín. Sú tu určite úlohy, ktoré niektoré z národov e, zohrávajú. Toto bude e, kľúčové v budúcnosti našou prácou, aby sme rozvájali, rozvíjali tieto vzťahy, aby sme prispievali čo najefektívnejšie a e, a vy určite viete oveľa lepšie ohľadom podrobností, teda toho, o čo sa snažíme. Za moju stranu môžem povedať, že budem sa snažiť využiť zdroje, ktoré máme, prístup, ktorý sme zaujali čo najkonštruktívnejšie, aby sme podporili E, naše návrhy, aby sme dosiahli e, mier čo najskôr a umožnili regiónu, aby sa bol bohatý a rástol ekonomicky, politicky a takisto aj pokiaľ ide o ľudský potenciál. Pán Maklener, minúta, jedna otázka. <clears throat> Ďakujem pekne, pani Ašton. Chcel by som hovoriť o Iráne a vôľu Iránu e, rozvíjať jadrové kapacity, čo by bola hrozba pre Západ a pre Izrael. Mohli by ste nám prislúbiť, že urobíte maximum a to čo najrýchlejšie, aby sme sa vyhli takémuto scenáru, že Irán sa stane jadrovou e, mocnosťou. Ste pripravená urobiť tento sľub tu a teraz? Dve minúty na odpoveď, pani podpredsednička. Myslím, <clears throat> že je veľmi polutovania hodné, že Irán neakceptoval dohodu, ktorá mu bola navrhnutá Medzinárodnou e, agentúrou pre jadrovú energetiku. Všetci vieme, že táto krajina mala uh, veľké problémy už v minulosti, ale sú tu medzinárodné pravidlá, ktoré platia a ak krajina chce byť. Myslím, že história, geografia aj ľudia v tejto krajine si zaslúžia, aby e, sme s ňou jednali ako s rovnocennými partnermi, tak táto krajina musí s nami spolupracovať. Porušovania ľudských práv a mm, som samozrejme, že pripravená na dialog. Za posledných 6 rokov, ako viete, tento proces e, prebieha, mm, vynaložila sa veľká snaha Urobili sme pozitívne kroky. Vysoký zástupca Solana sa stretol s rozličnými partnermi, navrhol konkrétne veci. Sme pripravení na dialog, ale dialog je založený na princípoch, ktoré sme uh, <clears throat> ktoré sme urobili, sme, e, máme jasno ohľadom výsledkov, ktoré, ktoré si želáme a E3 plus 3 na stretnutí v New Yorku keď oni prídu s nami s, imi návrh, s, s svojimi návrhmi a rada takisto, tak by sme veľmi jasný, aký výsledok, akú budúcnosť si pre Irán želáme. Minúta na odpoveď, nech sa páči. Myslím, že náš cieľ je jasný. Irán sa nesmie stať jadrovou voľmocou a k tomuto cieľu tu sa dokážeme zhodnúť Irán by nemal sa nikdy zmocniť z jadrových zbraní. Hovoríte o medzinárodných pravidlách, ale ak Ahmadinejad a Irán nebudú dodržiavať medzinárodné dohody, ste pripravená prijať veľmi tvrdé opatrenia voči Iránu s našimi e, izraelskými spojencami? Záver na minútu, pani podpredsednička. Otázky, o ktorých budeme diskutovať na E3 plus 3, sú taký e, dvojsmerný prístup. To je dialog, ktorý e, musíme byť pripravení mať v kontexte toho, ako som to opísala. Ostatné opatrenia, hlavne hospodárske, musíme nájsť tie primerané a v tomto kontexte budeme viesť naše diskusie, diskusie v rade v kontexte budúcnosti pánovi Tanokovi som už e, predtým povedal, že je tu zmluva o nešírení jadrových zbraní, a teda konferencia o nešírení jadrových zbraní na jar a na začiatok leta. A budú tu široké otázky, ktoré sa bude, budú týkať nešírenia jadrových zbraní vo svete. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k druhému kolu tohto vypočutia a dáme slovo členom podvýborov. Predsedom podvýborov budú mať slovo na minútu. Pani Ashton bude mať dve minúty na odpoveď. A potom nebudú ďalšie komentáre najskôr. Pán, pani Hutala, eh, predsednička výboru pre ľudské práva, pani Ashtonová, od, našo, od našej prvej výmeny názorov parlamente ste potvrdila vašu vieru v kľudnú, pokojnú diplomáciu ako spôsobu pre Európsku úniu, aby jej hlas bol vo svete vypočutý. Ako máme vedieť, že toto nie je spôsob uniknúť e, dôležitým otázkam ľudských práv v situáciách, kde musíme hovoriť veľmi jasne a výrečne. A viete, aká je tradícia Európskeho parlamentu hovoriť jasne a výrečne, pretože my sa musíme obracať na verejnosť v našich krajinách a v krajinách, kde vidíme, že dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv. A rada by som vám trošku vás otestovala ste pripravená stretnúť sa s rozličnými e, predstaviteľmi, zástupcami boja za dodržiavanie ľudských práv, zástupcami rozličných etnických e, minorít ľudí, ktorí sú ohrození. Boli by ste pripravená na takéto stretnutia? Dovolte mi vysvetliť e, moju reakciu. Pokojná demokracia, pokojná diplomacia neznamená, že budem len, len ticho. Mnohé uh, príležitosti, kde hovoríme s ľuďmi môžu byť efektívne, ale myšlienky, e, ktoré pochádzajú od iných, tým, že im dáme kredit, to môže tiež veľmi dobre fungovať. Pokojný, tým pokojom som mala na mysli to, že e, nemám teraz na mysli môjho predchodcu, ale niekedy e, ten e, silný hlas neprináša želaný výsledok. V mojom záujme je, aby sa zabezpečilo, že v konečnom dôsledku dosiahneme to, čo sme chceli. A určite viete lepšie ako ja, že vo svete e, v otázkach ľudských práv sú rozličné prístupy, ktoré môžu byť efektívnejšie pre konkrétne krajiny. Snažila som sa tým povedať, že sa chcem odlíšiť ten najefektívnejší prístup v jednotlivých krajinách a e, myslieť na to, ako efektívni sme už boli a či stratégia, ktorú máme, je tá správna. To som mala na mysli. Neznamená to, že e, by som čo len na, min- na minútu upustila od svojich e, záväzkov v oblasti ľudských práv. Tieto veci robím celý život a je to 100% záväzok, ktorý e, tu, tu deklarujem. E, otázka sa týkala skôr metodológie. Pokiaľ ide o stretnutia s inými organizáciami, tak uh, mimovládne organizácie v Európe v oblasti ľudských práv, možno, že by ste mi mohli pomôcť. Viem, poznám niektorých, napríklad Liberty v Spojenom kráľovstve, ale sú tu aj mnohé ďalšie takéto organizácie v Európe. Mm a chcem, e, želám si získať ich expertizu, ich znalosti a samozrejme, že sa s nimi chcem stretnúť, keď to bude primerané. Slovo má e, predseda podvýboru pre bezpečnosť. E, pani Ashton, E, bezpečnosť a spoločná obrana, ktoré kredibilita spočíva na operáciách a inštitúciách, ktoré boli už zrealizované a snahy v oblasti e, kapacít, ambiciozne ciele e, tu máme pravidelne, ale výsledky e, nie sú vždy tie najlepšie. To platí aj pre priemyselné programy na, vedené na európskej škále ako podpredsednička komisie budete na, v veľmi dobrej pozícii, aby ste mali prehľad o takých prírezovných témach, ktorým e, čelí naša priemyselná obrana v oblasti konkurencie politickej, e, politiky, výskumu a tak ďalej. Chcel by som teda poznať vaše, vaše názory na túto oblasť. Slovo pani podpredsednička. Ďakujem za otázku dve myšlienky. Najskôr Európska agentúra pre obranu, jej dôležitosť, jej úloha, helikopterové misie a podobne. E, to sme už videli, ale ja mám na mysli výskum a vývoj v členských krajinách a príležitosť, e, ktorú hľadáme, ako môžeme pridať hodnotu e, <clears throat> veľkej ekonomike ako môžeme spolupracovať a koordinovať naše úsilie. Tu môžeme urobiť oveľa viac, to je jasné z toho, čo som už doteraz videla a diskusie, ktoré prebehli. Zo strany komisie tiež e, Máme aj v rámci komisie zodpovednosť za výskum, vzdelávanie a tak ďalej. Ja si myslím, že môžeme zohrávať širšiu e, úlohu aj v tom, čo by sa dalo urobiť, aby sme mali kapacitu a schopnosť aby sme strategicky mysleli na to, e, čo chceme v oblasti tých operácií dosiahnuť. A ako som už povedala predtým, chcem posilniť naše vzťahy za NATO vhodným spôsobom a s generálnym tajomníkom sa pozrieť na to, čo by bolo najlepšie do budúcnosti, berúc do úvahy aj to, že, že to musí byť vždy tá, tá vhodná forma vzťahu, ktorú hľadáme hlavne teda vo výskume a vývoji lepšie spolupracovať, úlohu rozličných agentúr, či je to potrebné e, posilniť, e, musíme to zefektívniť a teda pozrieť sa na to, ako našu prácu robiť efektívnejšie. E, teraz je koniec e, príspevkov predsedov podvýborov a prejdeme k ďalšej diskusii. Teraz budú príspevky v skupinách po troch na minútu, čiže pokroč, poprosím, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Potom bude reakcia vysokej zastupkyne na 3 minúty a bloky budú vždy po troch otázkach. Slovo má pán Sala Franka. Bobby Fischer, šachový eh, šampión, hovoril o tom, že teraz začína skutočná hra a teda niečo, čo musíme brať do úvahy aj my, nielen šachoví šampióni, ale aj politici musia brať do úvahy. Teda veľmi jednoduchá otázka, pani Ashton. Je tu nejaká strategická vízia zahraničnej politiky pre Európsku úniu, ktorá bude v súlade s našimi hodnotami, ktorá bude viditeľná a ktorá zabráni nešťastným udalostiam, ako mm, napríklad tá, ktorej sme boli svedkami e, v decembri, kde Skonia e, stratila o jeden hlas predsedníctva v Bezpečnostnej rade. Ak máte takúto víziu, aké, mm, viete, aké by tam boli nedostatky v oblasti logistiky alebo materiálneho zabezpečenia? Pán Havard, minúta. Ďakujem aj komentár pre britských konzervatívcov sú tu tvrdenia e, z časov, keď ešte Británia bola sotva členom Európskej únie a teda pani Eštonová, chcem vás tiež privítať a chcem, chcem privítať to, čo ste povedali v odpovedi na to, že ľudské práva budú prioritou a Um, môžem položiť otázku, keď ste hovorili o rozličných prístupoch k ľudských právam. Ľudské práva sú univerzálne. Ako tieto povinnosti spojíte a ako zabezpečiť to, že keď naša zmluva a naše usmernenia sú jasné, implementácia má ďaleko od jasnosti a vôbec nie je úspešná. Ako toto chcete zlepšiť? Pán Bodis na minútu. Madame la vice-présidente, pani podpredsedníčka, podľa vás, akú úlohu má zohrávať Európska únia a, a, Európ- a Únia pre Stredomorie v hľadaní riešenia e, krízy na Blízkom východe. Ak nechceme pokračovať v tom, že USA budú jediným hráčom v tomto regióne bez nejakých veľkých úspechov, Európa musí prijať svoju zodpovednosť e, v kríze, ktorá sa týka Izraelu a Palestíny. Aké iniciatívy máte naplánované preto, aby ste pomohli vytvoreniu palestinského štátu z Jeruzalem, teda s časťou Jeruzalem východ ako hlavným mestom? Pani podpredsednička má priestor na reakciu 3 minúty. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Salafranka, tá jednotná vízia je podľa mňa veľmi dôležitá. Nejde teraz o to, aby sme zvrhli všetky figurky e, z toho hracieho pola, pretože moji predchodcovia boli naozaj vynikajúci, dosiahli obrovské pokroky a vytvorili nielen výbornú reputáciu samým sebe, ale aj Európskej únii celosvetovo, takže sa im chcem poďakovať, zdať im hold. Takže budem stávať na pevných základoch. Ale teraz je potrebné prepojiť tieto skúsenosti v jednej osobe, v jednej službe. Samozrejme, že tu bude tým s ďalšími osobami. Ja to vnímam takto že keď bude hovoriť Európska únia, ich to bude ktokoľvek, tak e, musia hovoriť jednotným hlasom. 27 premiérov, prezidentov, predseda rady, predseda komisie, poslanci, moja osoba. Malo by to byť jednohlasné. Toto je taká už strategická perspektíva. Mm. A toto je náš najväčší cieľ. Pokiaľ ide o rozpočet, som realistka. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré členské štáty majú, takže som naozaj realistka a pokúsim sa fungovať s tým, čo máme k dispozícii. Myslím, že toto v úvode stačiť tejto téme. Pán Halit, áno, máte pravdu, že ľudské práva sú univerzálne, všeobecné, ale dosiahnutie tejto univerzality niekedy si vyžaduje rôzne prístupy, sú tu rôzne kultúry, rôzne národy a rôzne spôsoby prístupu. Toto vyplýva z histórie. Naše delegácie, naše služby priamo v teréne na mieste budú zohrávať naozaj kľúčovú úlohu, teda aby oni túto strategickú prácu potom implementovali priamo na mieste. Takže spoločne to musíme naformulovať a potom to tá zahraničná služba bude musieť naozaj realizovať. Pokiaľ ide o Stredomorskú úniu, toto je dôležitá organizácia, ktorá prešla ťažkými časmi. Arabské štáty to blokovali. V roku 2009 sa toho veľa nedosiahlo. Dôležité je um, splňať princípy uh, kvartetu. Je to návrh Ruska. Áno, vy hovoríte, že je potrebné posilniť tieto vzťahy, posilniť našu úlohu v týchto vzťahoch. Ale potom tu máme aj tú Stredomorskú úniu, tam máme 40 štátov, to je vlastne celý región, ktorý môže zahľavať dôležitú úlohu. Takže všetko, čo máme k dispozícii, musíme naozaj rozbehnúť, tak aby sa dosiahla, dosiahlo riešenie. A myslím si, že závery rady sú veľmi dobrým východiskom v tejto súvislosti. Pani de Kaiser na minútu. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Eštonová, vo, vašej, vo vašom príspevku ste hovorili, že chcete politiku, ktorá bude zameraná na výsledky. Hovorili ste veľmi odvážne. V decembri pripomínali ste závery rady ohľadom východného Jeruzalema a jasne ste povedali, že prišiel časť na to, aby sme prešli ku konkrétnym činom a Eh, uplatnili závery rady a ako to chcete urobiť eh, vzhľadom na závery rady, ktoré sa týkajú východného Jeruzaléma, Gazy eh, a mnohých ďalších oblastí. Ako dosiahnuť výsledky? Hovoríte, že sa stretnete s pánom Blairom, ale Blair bol menovaný Bushom ako špeciálny zástupca na úrovni kvartetu. Vy ste boli menovaná a dúfam, že budete menovaná nami. Pán Blair e, ne, nedosiahol výsledky. My čakáme výsledky. Chcela by som vedieť, ako ich dosiahnuť. Cyrus Volsky per un minuto. Pán Cyrus Volsky na minútu. Grazie, Uh, commissioner... Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Bezpečnosť energie, dodávok energie je podľa Európskeho parlamentu súčasťou zahraničnej politiky a moja otázka znie, ako Rusko prinútite alebo presvedčite, aby nevyužívalo dodávky energie ako nástroj zahraničnej politiky voči členským štátom Európskej únie. Ako budete chrániť našich východných susedov a partnerov pred politickým tlakom práve prostredníctvom dodávok či nedodávania energie? Ďakujem. Pán Nikolaj, na minútu. Thank you, uh, President. Pardon, pani Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám konkrétnu otázku a dúfam, že vy budete s konkrétnou odpoveďou, pani komisárka. Moja otázka sa týka Afganistanu a znie, aké ďalšie kroky plánujete, pokiaľ ide o Afganistan. Diritto di per Nech sa páči, pani podpredsednička, máte tri minúty. Ďakujem za položené otázky. Pani Dekajzer, áno, máte pravdu že teraz je potrebné dodať tie výsledky. A ja z toho vnímam takú určitú frustráciu, nielen z vašej strany, ale zo strany celého Európskeho parlamentu. To je naozaj zložitá situácia, situácia na Blízkom východe. Závery rady boli veľmi podstatné, pretože jasne vyjadrili naše stanovisko. A ja si myslím, že ja by som teraz mala stanoviť čo podľa mňa funguje vo našich vzťahoch s Blízkym východom. Ďalej by som mala stanoviť, e, čo by mohlo fungovať lepšie. Takže toto je, stojí na začiatku prípravy mojich ďalších politík. Pán Blair, ja sa s ním zatnem zajtra, ale to um, neznamená, že si ním nechal, nejako nechávam radiť. Stretnem sa s senátorom Michelom a s ďalšími zástupcami tento týždeň a už som sa aj spojila s pani ministra zahraničných vecí Clintonovou, ale ja nechcem teraz hneď poskytovať riešenie, pretože ho zatiaľ nepoznám, pretože neviem, kde by naše kroky mali byť najefektívne, mohli byť najefektívnejšie, teda kde je eh, teraz najvhodnejšie investovať našu energiu. Takže skôr potrebné vyhodnotiť situáciu a potom prísť s politikou. A k tomu sa ešte ešte vrátime aj v Európskom parlamente v ďalších fázach. Takže rozhovory som naštartovala, hovoríme o tom, čo robíme, čo by sme mohli robiť, ktoré oblasti sú problematické, ale tie konkrétne riešenia ešte len pripravíme. Teda sú tu vlastne prostriedky, ktoré sme už investovali do regiónu, naša pomoc palestínskej samozpráve a tak ďalej. Pán Sariuš Volsky, vy ste sa ma pýtali na zahraničnú politiku Ruska, na úlohu energie, ktorú v tejto politike zohráva Ruska. S Ruskom máme silné vzťahy. Samozrejme, že musíme mať aj jasnú stratégiu v oblasti energie, teda diverzifikácia zdrojov energie. Momentálne viac než 50 našej spotreby závisí od Ruska. Keď sa posunia perspektívy, mohlo by sa to zvýšiť ešte na 70 Takže zabezpečenie dodávok energie, využívanie alternatívnych zdrojov, solárna, veterná energia, a tak ďalej. A potom využívanie eh, rôznych eh, plynovodov a ropovodov z rôznych eh, častí sveta. Takže musíme situáciu zanalýzovať. Áno, niektoré z otázok, ktoré tu vystali, neboli ekonomického, ale politického charakteru. A aj Rusko ich musí takto vnímať. K Ukrajine sa ešte vrátim neskôr a ešte Afganistan. Aké sú naše ďalšie kroky? Tie budú mimoriadne dôležité. Musíme vytvoriť novú stratégiu. Bola tu už určitá zmena, zmeny napríklad v zdravotníctve, ale je tu ešte mnoho vecí, ktoré je potrebné doriešiť. Takže ja by som chcela, aby tu boli naozaj viditeľné výsledky pre obyvateľov Afganistanu, vyplývajúce z našej činnosti. Pán Mauro na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Ashton. Viacerí predračníci hovorili o tom, že Európska únia by možno mohla mať eh, stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Keby k tomu došlo, bolo by tu viacero možností a mňa by zaujímalo, ktorú z tých možností vy považujete za najvhodnejšiu. A ďalšia otázka, akú stratégiu chcete sledovať eh, v mene Európskej únie, aby sme dosiahli tento cieľ. Pán Pejon na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Ashton, dobrý deň. Už ste dvakrát hovorili o únie pre Stredomorie a španielské predsedníctvo hovorili, že to bude priorita, ale ako viete, v júni bude dôležité stretnutie, kde sa rozhodne o dvojročnom pláne eh, ohľadom fungovania Stredomorskej únie. Aké sú konkrétne iniciatívy, ktoré urobíte preto, aby po všetkých tých blokoch, ktoré sme videli, aké sú priority v tomto dvojročnom pláne a mm, stanovisko parlamentu je také, že nechceme financovať túto oblasť a čerpať e, fondy pre partnerstvo. Aké, ako teda zabezpečíte finančné prostriedky? Schulz per un minuto. Pán Schulz na minútu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Lady Ashton, für Ihre Prajem vám naozaj veľa úspechov vo vašej dôležitej a zložitej úlohe. Predpokladám, že napriek tomu okliesneniu kompetencií v oblasti susedstva naďalej budete zodpovedná za vzťahy s Ruskom. Chris Pattern, váš krajan, konštatoval prednedávnom, že práve tu sú najväčšie deficity našej zahraničnej politiky, zahraničnej politiky EÚ. Takže moja otázka znie, pôjdete tým smerom, ako navrhuje EÚ, teda, že by sme strategické partnerstvo vymenili za modernizačné partnerstvo a kde budú tie ťažiska, e, bezpečnosť dodávok energie, ľudské práva. Pozrite sa na Sacharovovú cenu. Toto požadovali jej nositelia v Štrasburgu už viackrát. Nech sa páči, pani podpredsednička, tri minúty. Mr. Tomorrow, my answer to the first question is very simple. The answer is I don't... Odpoveď na prvú otázku bohužiaľ nemám k dispozícii. Ja som sa zaoberala touto otázkou, ale zatiaľ k dispozícii odpoveď nemám, takže dostali ste ma, nachytali ste ma. Je to otázka, o ktorej nie som informovaná. Samozrejme, že tam budú rôzne názory v Európskej únii. Myslím si, že zástupcovia vystúpili v 26. rade tento týždeň. Ja vystúpim keď na to nastane čas. Ešte sa k tomu vrátime, ale budem úprimná. Neviem vám povedať odpoveď na túto otázku stále miesto pre Európsku úniu v Rade bezpečnosti. Pokiaľ ide o úniu pre Stredomorie, táto vychádza z barcelonského procesu. Je tu mnoho štátov, ktoré sú zaangažené do tohto postupu, do tohto procesu. Je to regionálna práca, poskytovanie zdrojov, financovania a tak ďalej. Sú to projekty v oblasti ekonomie, vzdelávania a tak ďalej. Takže Uvidíme, kam sa to bude uberať. Samozrejme, že spoločné predsedníctvo Francúzsko a iná z krajín. Neviem, že či predseda rady by sa do toho mal zapájať alebo nie. Tomu sme sa ešte nevenovali, ale našim spoločným cieľom je, aby táto únia fungovala čo už najefektívnejšie, keď už ju máme. Zdá sa, že sa situácia zlepšuje. A tiež je potrebné, aby to zapadalo do našej širšej susedskej politiky, ktorú máme. Východné partnerstvo, Stredomorská únia, tak ďalej to všetko dôležité prvky jednej susedskej politiky, ktorá musí byť koherentná. A ešte otázka pána Šulca. Ja by som nepovedala, že to je prelínanie. Ja by som povedala, že to je spolupráca a nie prelínanie. Ale keď som sa ja zúčastnila summitov s Ruskom, hlavne s prezidentom Medvedevom, tak sme hovorili o partnerstve do budúcna. Takže tu určitá revízia asociačného partnerstva, teda tejto dohody. Tieto rozhovory prebiehajú, ale zatiaľ Nedosiahli vy nejaké výraznejšie pokroky, hovorili ste o, o otázkach ľudských práv. Tieto otázky boli vždy dôležitým prvkom našich rozhovorov. Je potrebné naozaj nájsť náležitý spôsob, ako túto otázku nastoliť. Je potrebné nájsť náležité mechanizmy, ako to presadzovať. To je kľúčové. Takže ten náš cieľ je jasný, ale tá cesta k nemu, to sa ešte budeme zaoberať. Rád by som odporúčil kolegom, aby naozaj kládli iba jednu jedinú otázku. Potom na to bude môcť pani komisárka aj náležite reagovať. Teraz má slovo pán Van Orden. Pani Ešten, viete, že ja sa zaoberám vojenskými misiami Európskej únie. Mňa by zaujímalo, či ste už navštívili eh, nejakú eh, vojenskú jednotku vo vašich eh, písomných reakciách ste vraveli, že Európska únia je zastúpená vojenskou silou v Afganistáne. Ale Európska únia podľa mojich informácií nemá vojenské zložky v Afganistáne. Ale my nemáme na to množstvo prostriedok. Viete, koľko je to? Viete, aké kroky sa prijali, aby sa tieto prostriedky nezneužívali? A aby EUPOL, teda neefektívne misie, boli nejakým spôsobom prenastavené? Pani Oman Roten na minútu. Pani Ashton. Pani Omen Routen, nech sa páči. Pani Ashton, ak je tu nejaký konflikt názorov medzi radou a komisiou, na ktorú stranu sa postavíte? Komu budete lojálna v prvom rade? Napríklad Irak. Aký máte vy názor na túto vojnu? Je odôvodnená alebo nie? V rade sa názory rôznia. A druhá otázka, charta ľudských práv. Dva členské štáty ju neratifikovali. Ako to vy vnímate? Čo si o tom vymyslíte? Charta ľudských práv. Pán Panceri, ďakujem. Pani Ešten, Zahraničná politika a susedská politika. Viete si predstaviť, že tieto dve budú súčasťou koherentnej európskej politiky? Dovolte, aby som poukázal na nasledujúce. Vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Magrebom bol dôležitý krok, bol prijatý, pardon, nebol prijatý však spoločný dokument. Išlo tam o Maroko, išlo tam o asociačnú dohodu o jej, asociačnú dohodu o jej prehlbenie. Mal by vraj byť summit EU Maroko. A moja otázka znie, aký nový vývoj by mohol takýto summit priniesť. A myslíte si, že by takýto pokrokový štatút pre Maroko mohol byť motiváciou pre iné členské štáty, pre Tunisko? Pán predseda, teraz má slovo pani podpredsednička komisie na reakciu, 3 minúty. Van Orden. Think... Pán Van Orden, my sa tu v Afganistane snažíme dosiahnuť dôležité pokroky. A pokiaľ ide o pochopenie toho, prečo sme tam, tak to je dôležité. Je e, e, nevyhnutné, aby e, Európska únia si v tomto procese splňala svoju úlohu. Investujeme množstvo peňazí, neviem presnú sumu, ale pozerám sa na čiastky nielen za tento rok, ale aj za budúce. A pozeráme sa aj na naše výsledky. A už som bola povedala, že dôležitou je hlavne zdravotnícká oblasť, zdravotná starostlivosť. E, EUPOL e, vyžaduje 400, potrebu 400 od e, policistov, toľko nemáme, ale dôležité je riešiť množstvo ďalších otázok, napríklad to, že množstvo z miestnych orgánov nemá telefónne spojenie napríklad v Afganistane, tu by sme mohli byť dôležití pri zvyšovaní efektivity. A musíme uznávať to, že sú tu vojenské otázky, ktoré sú spojené s politickými a ekonomickými otázkami. Možno my ako Európska únia nebudeme funkční vo vojenskej oblasti, ale možno môžu takými byť členské krajiny. Môžeme spolupracovať v boji proti terorizmu napríklad. A o to sa ja usilujem. E, otázka ďalšia sa týkala e, mojej e, lojalnosti. Moja otázka znie tak, že treba spojiť radu a komisiu za vašej pomoci, aby sme dokázali zrealizovať tieto strategické spoločné politiky s dobrým spôsobom. Moje skúsenosti mi ukazujú, že existuje veľká miera dobrej vôle dosiahnuť takúto zhodu a to som už e, tvrd, e, hovorila v Rade pre zahraničnú politiku a, a ja sa snažím, e, aby sme mali spoločnú politiku. Ale ja, aby sme dosiahli toho najväčšieho spoločného menovateľa, a robili čo e, najlepšie smerom k tomuto. A pokiaľ ide o otázky e, týkajúce sa irackej vojny, viete, že som bola ministerkou e, britskej vlády v čase invázie. Myslím si, že to bola správna otázka vzhľadom na to obdobie, kedy sa to udialo. A otázka teraz znie, aby sme, ako môžeme zabezpečiť budúcnosť takú, aby, bola, aby bol Irak prosperujúcou krajinou a spôsob, akým sa v, v našej činnosti pozrieme na budúcnosť. Snažíme sa podporiť stabilitu, podporovať prosperitu, mier, ľudské práva, všetky záležitosti, ktoré sa snažíme šíriť v celom svete a ktorých sa snažíme byť zástancami. Honorevole Galler, per un minuto. Eh, slovo má pán Galler. Ďakujem. Už 10 rokov Pani eh, Ashton. No Chcel by som počuť odpoveď na svoju otázku. Bohužiaľ eh, uplynul čas, takže možno sa nájde možnosť odpovedať vám inokedy. Ale nebola mi zodpovedaná moja otázka. Pokúsime sa nájsť inú možnosť. Budem však naozaj veľmi prísny pri dodržiavaní lehôd nebola tu odpovedná o problematiku štátov Magrebu, ale slovo má pán Galer. Pani eh, Ashton, už 10 rokov existuje európska bezpečnostná obrana politika. Ďalej tu máme aj európsku bezpečnostnú eh, stratégiu, ktorú v roku 2008 sme aktualizovali eh, pokiaľ ide o zlúčenie našich plánovacích štávov, Máme tu naďalej prípady krajín, ktoré konajú na vlastnú pesť, ako v tejto súvislosti vnímate požiadavku parlamentu na vytvorenie e, obrannopolitickej bielej knihy EÚ? A keď už sme, e, hovoríme o týchto e, plánovacích hlavných jednotkách, nemyslíte si, že, že by mala byť centrála Ehm, radšej než dúfať v to, že centrály jednotlivých členských krajinov môžu takúto stratégiu realizovať oddelenie. Slovo má pán Kačín na minútu. Grazie, prezidente. Spoštovaná kandidátka, 2. decembra som vás v imenu Alde uprašal. Ďakujem, vážená pani Ashton. 2. decembra som vás e, oslovil s tým, ako vnímate budúcnosť Bosnie a Hercegoviny a úlohu e, Európskej únie v tejto oblasti. Mnoho ste vtedy nezodpovedali E, za mesiac e, sa podmienky drasticky zmenili. I dôležité, sú, sú tu požiadavky e, preventívnych akcií. Podmienky pre ústavné zmeny ešte neboli dosiahnuté. Pokiaľ ide o referendum o nezávislosti Republiky Srbskej, možno by sa dalo zorganizovať a to by mohlo znamenať rozpad Bosny a Hercegoviny. To by drasticky zhoršilo podmienky e, v susedných oblastiach. Čo a kedy zamýšľate podniknúť v oblasti zvládania krízy v e, Bosne a Hercegovine? Chcem vám len pripomenúť, že tento rok tu bude 15. E, výročie genocídy v Srebrenice. Nech sa páči kolega Angorakis, minuta. Vážený pán predseda, chcel by som povedať v prvom rade, že som bol, e, bol proti kandidatúre pani Ashton, keďže podporuje e, lisabonskú politiku, proti ktorej sme sa opakovane vyslovili. Odpoveď pani Ashton na otázky parlamentu na dotazníku práve pri bode 3 nám ukazujú celkom jasne práve toto. Prečo nie ste ochotní v Európskom parlamente seberovne e, e, disponovať s materiálmi tak, ako sa to deje pre radu. To ste nezodpovedali. A ďalšia otázka, čo urobíte preto, aby ste sa postarali o to, že neprípustná spoločná politika EÚ, pokiaľ ide o EÚ, sa zmenila a ešte jedna poznámka. Pani Ashton našťastie nepovedala nič k téme vzťahov s Latinskou Amerikou. E, e, ďakujem. La viceprezidente ha diritto di replica per tre... Máte na 3 minúty čas na odpovede, pani podpredsednička. Vážený pán e, predseda, začnem s pánom e, Panzerim, ktorému som naozaj nezodpovedal a chcem sa ospravedlniť. Summit v Maroku nemáme ešte presný plán, ale máte pravdu, pokiaľ ide o to naše, e, e, naš, naše kontakty s krajinami Magrebu v rámci susedskej politiky. Naozaj sa ospravedlňujem, že som vám ešte nezodpovedala. Pán Galer k k personálu vojenskému a civilnému. Neviem e, celkom presne všetko o Bielej knihe. Dúfam, že budem mať tomu viac informácií. A čo si musíme vyjasniť je to, že členské krajiny e, v obrannopolitických e, otázkach majú svoju mieru zodpovednosti. Čo mňa zaujíma je, že keď sa dos- rozhodneme spolupracovať, e, tak treba doťahovať veci. A pokiaľ ide o riadiacu politiku, e, e, tak by to mal byť Northwood v e, Spojenom kráľovstve. Je to veľmi e, konkrétna otázka členských krajín. E, efektívnejšie, než stiahovať jednotlivé prostriedky do riadiacich centrálnych zložiek, Takto e, by som poňala svoju odpoveď. A pokiaľ ide o Bosnu, máte v plnej miere e, pravdu. Mali sme viacero stretnutí v tejto súvislosti s Valentínom Inskom e, minulý týždeň práve, aby sme hovorili o stratégii. Je celkom jasné pre mňa, že je to E, krajina s viacerými e, komunitami, ktoré musia koexistovať, môžu mať koľko chcú referend, ale v konečnom dôsledku je to o tom, aby sa táto krajina, e, aby táto krajina komunikovala, o tom treba diskutovať a keď prídu v oktobri voľby, veľmi ma zaujíma to, aby sme zabezpečili, že to uznanie a úžitok ktoré e, prináša, e, pre, prináša prospekt, tak ako sa kedysi hovorilo, že tento, tento, táto prosperita môže byť e, určitým tmelom, ktorý spája krajiny. A práve Valentín Incko hovoril o tom, že práve takýto úžitok je dôležitý. Musíme sa snažiť ísť ešte ďalej k otázkam toho, kde sú skutoční obyvateľia, nie len politickí predstavitelia, pretože väčšina ľudí tejto krajiny chce žiť v miery a spolupracovať. A myslím si, že o to ide. Ja navštívim e, región. Som v kontakte s predstaviteľmi, s Valentínom Inčkom. Často spolu hovoríme, e, sme v spojení. A pokiaľ ide o množstvo ďalších otázok, ktoré nasledovali, štyri otázky týkajúce sa e, Lisabonskej zmluvy, že ste proti mne a proti Lisabonskej zmluve ja podporujem slobodu informácií, ale tiež mi je celkom jasné, čo e, môžeme a čo nemôžeme v tom či onom okamžiku e, sprostredkovať. A pokiaľ ide o situáciu ľudskoprávnu na Kube, som si toho veľmi vedomá. Pokiaľ ide o mňa, máme 13 rokov existujúcu e, stratégiu, musíme sa snažiť, aby fungovala. Dôležité sú skutočné a vážne problémy, ktoré krajina má. Ďakujem. pani Ashton, keď e, dostanete viac ako jednu otázku na základe pravidiel, ktoré sme stanovili, máte právo na, na zodpovedanie len jednej z týchto otázok od daného poslanca, pretože poslanci sa musia držať pravidel, nerobia to všetci, ale spoločne sme sa na týchto pravidlách e, dohodli a tam sa práve hovorí o tom, že v danovenom čase majú čas len na e, jednu otázku. Ďalší rečník. E, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, Európska únia sa e, zapája do konfliktov e, na celom svete, ale ja si myslím, že našou prioritou by mala byť účasť na európskych konfliktoch. Mnohí kolegovia už tu hovorili o Balkáne, o nevyriešených e, rozporoch e, v Gruzínsku, kde e, teritoriálna celistvosť tejto krajiny bola narušená, ďalej Náhorný Karabach a je i Zadnestiersko a republiku Moldavskú. Čo vy osobne chcete v kontexte týchto konfliktov urobiť, ktoré všetky majú predsa spoločného menovateľa, ktorým je Rusko? E, ktoré sa tu zapája. Čo vy osobne ako osoba môžete urobiť v tom, aby ste zabránili Rusku v tejto politike zasahovania? Ďalší rečník. Um, Mnohí z nás si myslia, že ak sa radikálne nezmení prístup iránskej vlády e, k jadrovej problematiky, tak EÚ a jej partnery musia byť inteligentní a e, zaviesť také obmedzenia, ktoré neublížia e, e, obyvateľstvu, ale režimu. Keďže toto súvisí aj so situáciou ľudskoprávnou v Iráne, e, chcela by som sa vás spýtať, čo si myslíte o úlohe EÚ. Mala by sa snažiť o maximum boja proti podpory, podpory tých, ktorí bojujú za slobodu v Iráne v súvislosti s médiami, s informačnou politikou E, ďalej e, ide o zavedenie e, televízneho kanála v jazyku farsi. Slovo má ďalší poslanec. Ďakujem, pán predseda. Váčená pani podpredsedníčka, dva dôležité prvky, ktoré prináša Lisabonská zmluva v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, menovite dva nasledovné. Ricominci, ricominci dall'inizio. Prosím, začnite ešte raz od začiatku, hovorí pán predsedajúci. Vážená pani podpredsednička, sú tu dve, dva dôležité nové prvky Lisabonskej zmluvy v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej a obranej politiky. A to sú dve doložky. Jedna sa týka vzájomnej podpory a, a potom e, doložka o solidarite. Práve tá e, doložka o vzájomnej podpore to je článok 42.7 e, zmluvy, keď jedna členská krajina je napadnutá, tak partnery v Európskej únie musia e, tejto, tejto krajine pomôcť. Ako vy chápete tú, tú, túto doložku, ako by ste ju prakticky e, vnímali? Myslíte si, že táto doložka o vzájomnej podpore ten postoj EÚ a jej partnerov môže ovplyvniť a keď, tak, a ak áno, tak ako? je tu celkom jasne deklarovaná politika EÚ, kde, ho, hovorí, e, kde sa hovorí jasne o tom, že keď sa vyhlasí vojna proti členskej krajine, tak nehovoríme len o teórii, ale je to celkom praktická možnosť. Uh, thank you. I mean, the, the... Ďakujem. Kontext, v, ste popisovali, v ktorom ste popisovali konkrétne otázky. Hovorili ste o Zadnestersku, Náhornom Karabachu. Toto všetko sú jasné otázky, kde, ku ktorým som hovorila už na úvod, že to patrí do našej susedskej politiky, ktorá je nám taká dôležitá. A to, čo začíname tu vnímať, v prvom rade v Moldavsku, úzko spolupracujeme s druhým najvyšším príjemcom. Je to druhý najvyšší príjemca našej e, podpory. 16 eur vychádza na jednu osobu, takže je to veľmi dôležité e, nám tu riešiť tieto, tento problém. Dôležité je úloha Turecka e, v otázke Arméncov aj Nahorného Karamba, Karabachu a rozvoja týchto vzťahov. Snažím sa riešiť ich obavy týkajúce sa tiež energetiky. Takže ja sa snažím načrtnúť, kde sa nachádzame v týchto oblastiach, aké sú tu konflikty a aké by naše vzťahy mali byť. Spoločnou témou je Rusko buď preto, že sú to krajiny, ktoré boli v bývalom Sovietskom zväzu, alebo e, preto, že e, Rusko sa tu snaží zapájať do e, terajších e, problémov Snažíme sa teda vyvinúť e, proaktívny vzťah s Ruskom, aby sa problémy riešili, nie na to, aby sme vytvárali ešte ďalšie nové. Pani Gomes, vy ste sa pýtali na sankcie týkajúce sa Iránu, aká, aký bude ďaž, náš ďalší postup. Ja som veľkou e, podporovateľkou našej činnosti e, ľudskoprávnej, podpory ľudských práv v Iráne. My sa snažíme tu fungovať, hovoríme tu na grémiu pôjde E3 plus 3 o práve sankcia a e, hovoríme samozrejme o mož- potrebe dialógu, to je potreba, ale tiež treba uznať, že ak nebudeme mať celkom jasné pravidla, budeme musieť konať v určitej forme. A pokiaľ ide o e, doložku o solidarite, e, tak 42 eh, lomeno 7 hovorí o tom, že je, pod, je povinnosť pomôcť eh, v, spoločno, v, sú, v súlade s článkom 51 charty OSN. Nemám tu ešte názor na to, ako sa toto bude transponovať, ale jedna možnosť je to, že to, čo má robiť Rada, Rada pre zahraničnú politiku, treba preverovať praktické dopady, e, praktické činy, ktoré musia nasledovať. Je veľmi všeobecná e, táto zmluva, hovorí veľmi všeobecne o podpore v závislosti od e, vzniknutých okolností rada a na základe toho, či rada sa domnieva, že vloží do toho svoju energiu. Ale per... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k výborom ktoré sú súčasťou predsedníctva. Strane, začneme pani Žoli pre e, výboj pre rozvoj. Ďakujem pekne, pán predseda, pani podpredsednička. V mene výboru pre rozvoj by som sa vás chcela spýtať, kto bude komisárom alebo komisárkou zodpovedným za programáciu nástroja pre spoluprácu a rozvoj a európskych rozvojových fondov. Aká bude úloha Eh, Európskej zahraničnej služby a chceli by sme tiež, aby ste nám dali príklady, konkrétne príklady, ktoré navrhnete, aby sa zabezpečilo rešpektovanie článku 208 Lisabonskej zmluvy, ktorý vyžaduje od Únie, aby brala do úvahy ciele spolupráce a rozvoja, ktoré, eh, ktorým sa implementuje politika, ktorá bude mať vplyv na rozvojové krajiny. Uh, chcete vytvoriť jednotku v rámci zahraničnej služby, ktorá bude špeciálne určená na rešpektovanie týchto ustanovení chce za alebo proti e, dohode o voľnom obchode s Kolumbiou. Ďakujem. Pán Kaziny, nie, ospravedlňujem sa. Áno, dve minúty pre pani Ashton na odpoveď. Ďakujem. E, Pravidla sa menia. Pokiaľ ide o rozvoj, tak začnem tým, že rozvoj je absolútnym jadrom práce, ktorú musíme urobiť v našich vzťahov mimo Európskej únie. A je vzrušujúce vidieť, ako tretie krajiny sa veľmi zaujímajú o túto prácu, aby sa urobila čo najprimeranejšie. Spôsob, akým to urobíme, musí uznať to, že toto je veľmi dôležitý aspekt našej politiky, ktorá si vyžaduje pozornosť rady, ale komisie a som rada, že dezignovaný komisár je pán Píbalx, ktorý s ktorým sme už hovorili o tom, ako toto zefektívniť. E, spôsob, akým si to predstavujem, je, že panel pre rozvoj e, bude pracovať tak, aby komisár pre rozvoj zostal zodpovedný za, e, e, za prostriedky na e, rozvoj a zahraničnú politiku a že tu budeme mať spoločnú zahraničnú politiku. Inými slovami, že rozvoj, výbor pre rozvoj a komisár zodpovedný bude vytvárať spoločný rámec. Podľa mňa to bude veľmi praktický prístup, ktorý si zvolíme a dúfam, že uh, toto sa zrealizuje čo najskôr a teším sa na našu spoluprácu v budúcnosti v tejto oblasti. Pokiaľ je e, e, dohody o voľnom obchode pre Kolumbiu, samozrejme, že tu sú zodpovednosti, ktoré sa ma týkajú a diskusie dospeli k špecifickému bodu, kde sme rozhodli, že by sme mali urobiť pauzu, pretože nová komisia nastupuje Parlament sa chce vyjadriť v rámci Lisabonskej zmluvy k tejto téme a e, nový komisár bude musieť vystúpiť, predstúpiť pre parlament a zdalo sa nám neprimerané pokračovať v tejto prechodnej fáze e, s nejakými závermi vzhľadom na to, že táto otázka pre parlament je veľmi dôležitá. Pán Kazini predseda e, e, výboru pre ústavné záležitosti minúta. Ďakujem pekne, pani Ashton, veľmi jednoduchá otázka. Hoci e, môj výbor sa bude hĺbkovo zaoberať touto situáciou, vy ste zodpovedná, ktorú, za ktorú ste vy zodpovedná v komisii. Povedali ste vo vašej odpovedi, vo vašich písomných odpovediach, že vašou prvou prioritou bude Európska ES, e, ktorá by mala byť e, efektívna a ktorú nám bude závidieť e, celý zvyšok sveta. Moja otázka je, máte ten pocit ako my a ste pripravená navrhnúť Európsku, vytvorenie Európskej diplomatickej školy, ktorá by využila už existujúce štruktúre v Európe, tak aby ľudia, ktorí dokončia túto školu, budú mať hĺbkové znalosti nielen o histórii Európy, ale aj o postupoch, o, konzula- o konzulárnych úradoch, o delegáciách e, tejto zahraničnej služby. Pani Ashton, tie najjednoduchšie otázky, otázky sú zvyčajne tie najzaujímavejšie. Možno, že dospejeme na konci môjho mandátu do pozície, kde budeme mať e, nejaké školiace stredisko pre zahraničnú službu. Momentálne sa sústredíme na dve veci. To, čo už máme k dispozícii napríklad v komisii a čo sa delegáciám v súčasnosti poskytuje a čo by mohli dať k dispozícii členské krajiny, kde školiaci režim e, bude pomáhať ľuďom e, v delegáciách komisie a e, v tých oblastiach, e, ktoré budú existovať, že ich vybavuje znalosťami, ktoré potrebujú. Bola tu kritika, viem, pretože e, som o tom čítala, či robíme dostatočne veci dobre v oblasti vzdelávania. Viem, že kolegium e, má s týmto určité problémy a možno, že by sme mohli spolupracovať a budem sa tomu venovať, ale je jasné, že toto je jedinečný orgán, táto služba a budeme potrebovať eh, školenie pre našich diplomatov preto, aby sa eh, dosiahlo to odlišenie tejto služby, ktorá je odlišná. Ehm, ešte neviem, aká presne bude forma tohto vzdelávania. A teraz eh, má slovo podpredseda výboru pre rozpočtovú kontrolu, pán Stajers. Ďakujem pekne. Áno, tu som. Kolega Brock a Nates už položili otázku, ktorá sa týkala Európskej zahraničnej služby. Operatívny aspekt bude jednou z vašich najdôležitejších úloh na začiatku tohto roku a v tomto vypočutí ste povedali, že eh, chcete eh, komunikovať s Európskym parlamentom. Eh, ak to správne chápem, tak sľubujete, že Európsky parlament bude mať svoje plné právo rozpočtovej kontroly. Hovoríte, že táto Európska zahraničná služba bude oddelenou kapitolou alebo kategóriou v rozpočte a e, proces, procesu absolutória Eh, dvor auditorov bude zohrávať eh, tiež svoju úlohu. Bude parlament eh, mať možnosť finančnej kontroly nad touto zahraničnou službou? Pani Ashton, dva minúty. Dva minúty, pardon. Dúfam, že odpoviem stručne, pretože myslím, že čo som povedala pánovi Brokovi pokrýva to, čo ste sa pýtali vy. A síce sú tu dve odlišné cesty, ako sa tomuto postaviť. Jedna je súčasťou komisie, potom sú i generis, teda oddelený orgán. Ja by som bola skôr za tú druhú možnosť, pretože toto podľa mňa hovorí zmluva. Parlament e, bude, ale vždy tam bude mať svoju úlohu mm, práva plnej kontroly, e, pretože akokoľvek sa na to pozeráme, musíme vytvoriť rozpočet, ktorý je súčasťou celkového rozpočtu, za ktorý ste vy zodpovední. A ja som zodpovedná za absolutórium a otázka, e, nad ktorou sa musíme zamyslieť a ja naozaj vítam konverzácie na túto tému, úlohu, ktorú ja budem zohrávať v absolutóriu, pretože ja jasne hovorím, že treba zabezpečiť to, že zamestnanci musia byť zodpovední za to, ako, tak ako si to želá rozpočtový výbor, ale ja som veľmi otvorená v tejto oblasti. Musíme sa e, pozrieť na to, ako vytvoriť štruktúru preto, aby e, boli prostriedky veľmi dobre ošetrené. Tiež chcem povedať, že jedna dôležitá vec v tomto poli bude e, pružnosť v rozpočte. Nesmieme unikať kontrole, ale uznať to, že tak ako sme v nedávnej minulosti videli, že situácia sa mení, e, menia sa oblasti, kde treba vynakladať našu energiu. Napríklad je tu otázka Jemenu budeme na túto tému diskutovať. E, e, bude to deň pred Londýnskou konferenciou o Afganistane, čiže mm, ja som si istá, že parlament v tom, tejto oblasti bude mať jasnú lohu a dúfam, že toto je pre vás dostatočne jasné. Pán Morera, predseda výboru pre medzinárodný obchod, minúta. Ja nahrádzam pána Moskardiniho, ktorý je predsedo, podpredsedom e, môjho výboru, mal tu zastupovať náš výbor, ale nebol schopný nebol schopný prísť e, e, kvôli jeho letu, čiže ja prečítam otázku, ktorú položila pani Muscardini. Pani Ashton, vy ste boli komisárkou pre obchod. Viete, že obchod je veľmi dôležitou dimenziou zahraničnej politiky Európskej únie. Ako vidíte implementáciu vašej novej úlohy ohľadom na koordináciu a spoluprácu e, s novým komisárom pre medzinárodný obchod? Druhá otázka. Po druhé, dôležité prvky e, Európskej zahraničnej služby. Jedným z nich je reforma súčasných delegácií mm, a európske zastúpenia v tretich krajinách a organizáciách. Väčšina delegácií komisie má obchodné oddelenia, ktoré fungujú podľa e, výlučne národnej logiky európskej obchodnej politiky. Ako e, vidíte organizáciu európskych obchodných zastúpení v budúcnosti v rámci Európskej zahraničnej služby a na ambasádach. A s, chcete zabrániť nejakým medzivládnej kontaminácii v týchto oblastiach v zastúpeniach Európskej zahraničnej služby, ktorá bude riadená nadnárodnými rozhodnutiami. A v tejto oblasti Mm, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, ale musím vás prerušiť, pretože musíme rešpektovať rečnícky čas. Pani Ashton, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne, rada sa s vami stretávam. Už e, sa teším na spoluprácu s Karolom de Guch, ktorý je dezignovaným komisárom. Mali sme už diskusie o tom, ako budeme spolupracovať. Obchod je kompetenciou komisie e, veľmi dôležitou. Vzťahy fungovali v teréne veľmi dobre. Keď som navštívila delegácie ako komisárka pre obchod, tak prístup bol veľmi dobrý toto je súčasťou, hoci oddelenou súčasťou našej práce a dúfam, že budeme pokračovať e, týmto efektívnym spôsobom. Nechcem e, to, čo funguje, narušiť, len zlepšiť. Nepodceňujem dôležitosť obchodu e, z pohľadu našich strategických partnerstiev vo svete. Je to často taká hybná sila, ktorá nám umožňuje spolupracovať lepšie poskytovať hospodárskú podporu. Máme veľmi silné vzťahy napríklad s Moldavskom, tam máme delegáciu, ktorá sa pozerá na potenciál obchodných e, dohôd v budúcich krajinách. Ukrajina je dôležitý, významný partner e, E, je tu niečo, s čím krajina prichádza a žiada do budúcnosti a teda musíme sa na to pozerať v kontexte e, silnejších vzťahov, ktoré si do budúcnosti želáme, ale e, je to niečo, čo funguje paralelne, ale zároveň je oddelenie, je to nejaký taký prierez a komisár pre obchod bude priamo, bude tu teda priama zodpovednosť. Teraz sa vrátime k príspevku jednotlivých členov výborov. Vždy je tu minúta. Pani Ashton, vy ste povedali pri reakcii na Afganistan, že by ste chceli konkrétne výsledky pre občanov Afganistanu. Ja si myslím, že vás v tomto môžeme iba podporiť, a to celý Európsky parlament ale toto musí byť aj cieľom pre afgánsku konferenciu, ktorá bude v Londýne koncom januára. Teda moja otázka z nejaké konkrétne opatrenia vo vašej kompetencii príjme Európska únia, aby sa tá civilná misia posilnila ako aj práca mimovládnych organizácií, aby to všetko bolo lepšie koordinované z OSN a z NATO. A ešte ďalšia otázka. Čo si vy myslíte o tom, že mimovládne organizácie chcú, aby mohli pracovať nezávisle od nejakých vojenských štruktúr? Ďakujem. Pán Kelem. Na minútu. Ďakujem pekne. Pani Ešten, ja som v decembri z vašho vypočutia nadobudol dojem, že spoločné európske politiky môžu vystať z tých bilaterálnych dohôd, ktoré máme s príslušnými štátmi. Ste si istá, že naša spoločná bezpečnostná energetická politika môže vyplývať z Putinových eh, dohôd, eh, ktoré izolujú určité členské štáty takéto bilaterálne dohody, tým by sa malo predchádzať. Ste tiež tohto názoru? že do budúcna by mala byť v každej bilaterálnej dohode taká určitá klauzulčia doložka o solidarite. Toto navrhoval Európsky parlament prednedávnom z iniciatívy pána Sariuša Volského. Pán Arlaky, nech sa páči na minútu. I, I disagree with the... Pani Ashton, ja nesúhlasím s kolegami z radov britských konzervatívcov, eh, ktorí hovoria o vašom zapojení do boja proti, jadrovej, proti jadrovým zbraniam. Prečo s tým nesúhlasím? Preto, lebo si myslím, že toto je najlepšia časť vášho životopisu, tento boj za jadrové odzbrojenie. Takže moja otázka je relatívne jednoduchá. Teraz máme historickú príležitosť. Máme tu revíziu príslušnej legislatívy, príslušných dokumentov na úrovni OSN. Takže Európska únia by mohla prevziať takto, pokiaľ ide o zákaz jadrových zbraní. Pán Obama tiež vyzval k takémuto odzbrojeniu. Pani podpredsednička, nech sa páči, môžete reagovať v čase troch minút. Ďakujem pekne za položené otázky, pokiaľ ide o konferenciu o Afganistáne. Myslím, že tam bude 17 kráľin alebo organizácií, ktoré sa zúčastnia tejto konferencie. je tu viacero tém, na ktorých sa momentálne pracuje. Prebiehali stretnutia so zastupcami americkej vlády, ja som sa spojila s britským ministrom zahraničných vecí, lebo tí sú hostiteľom a istotne jedna z tých otázok eh, bude E, sa práve zaoberať lepšou koordináciou. Takže prepájanie síl, delegácie, e, prípadne ich nejaké prepájanie, tak aby sme hovorili jedným hlasom priamo v teréne. Po druhé, naše konkrétne aktivity, či sú efektívne, e, či ich môžeme nejako doplniť, zmeniť. Takže taká určitá previerka toho, čo už na mieste je. Ale počkajme si na konferenciu, tá iste bude hovoriť o lepšej koordinácii Ďalšia otázka, politika v oblasti energetiky. Už som hovorila, že musíme mať jasnú stratégiu, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok energie, takže na jednej strane diverzifikácia dodávok, odkiaľ tá energia pochádza, či je to jadrová energia, solárna, tepelná a tak ďalej. To je prvá vec. A druhá vec, ako využívať energiu, ktorú máme. Nord Stream, South Stream, Nabucco. E, máme možnosť e, privádzať energiu na naše územie e, z rôznych regiónov. A dôležité je to, aby tie ropovody a plynovody fungovali oboma smermi, aby sme sa mohli navzájom podporovať. Takže potrebujeme jasnú stratégiu, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok energie a na tej budeme pracovať. Pokiaľ ide o nešírenie, zmluvu o nešírení, vy ste hovorili o tom, že som sa zaoberala touto otázkou a ja si myslím, že sa musíme pozerať na jadrové zbranie z trochu iného hľadiska. Prezident Obama povedal, že členské štáty, teda príklad to služboval pán Obama, takže členské štáty EÚ majú odlišné názory na túto tému a ja by som bola za to, aby sme problémy, o ktoré si uvedomujeme, aby sme tie rizika, ktoré si uvedomujeme, nejakým spôsobom obmedzili, pretože je tu jadrové využívanie jadrovej energie na mierové účely, ktoré sa ale môže zvrhnúť na tie vojenské účely, príklad Irán, ďalej teroristický potenciál a tak ďalej. Takže musíme sa pozrieť na tieto využitia e, jadrovej energie, musíme sa snažiť znižiť jadrový arzenál a na tomto všetkom ja budem pracovať a to takým spôsobom, aby všetci boli so mnou na jednej lodi. Pán Butikofer, na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani kandidátka, od vašej nominácie. Ste veľa hovorili o dôležitosti transatlantických vzťahov. Aj dnes tomu bolo tak výborne ale nie je tu len retorika, sú tu aj konkrétne projekty, sú tu určité nástroje. V, na jeseň renomované americké think tanky uverejnili štúdiu, o ktorej sa hovorí o tom, že to, čo viedlo k vzniku transatlantickej spolupráce, sa pomaly vytráca. Takže je potrebné, aby transatlantickí partnery pozmenili toto strategické partnerstvo, aktualizovali ho. Máme tu rôzne názorové rozdiely, alebo boli tu rôzne názorové rozdiely z USA, napríklad úloha ľudských práv v globálnej správe veci verejných, e, otázka životného prostredia, klimatické zmeny a tak ďalej. Takže otázka z nejaké konkrétne priority a inštitucionálne ciele máte vy pre takýto recasting, pre takúto aktualizáciu transatlantických vzťahov. Pán Šimanský, na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Pani podpredsednička komisie, vy ste spomínali špecifickú kľúčovú úlohu Európskej únie, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv celosvetovo. Jedno zo základných ľudských práv, ktoré je porušované v rôznych častiach sveta, tým je právo na slobodu vierovýznania. Sú to často Ehm, rôzne krvavé incidenty v Pakistane, vo Vietname, v Egypte a ich terčom týchto incidentov sú práve kresťania. Dokonca v demokratickej Indii k tomu dochádza. Máme určité právne obmedzenia pokiaľ ide o Bielorusko a Rusko pre určité denominácie kresťanského náboženstva. Takže situácia v rôznych častiach sveta je mimoriadne zložitá pre kresťanov. Moja otázka znie, čo plánujete urobiť vy? Európska únia je absolútne ticho, pokiaľ ide o náboženskú persekúciu, náboženské prenasledovanie vo svete. Pán Kovačev na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Ashton. Sklamali ste nás, keď ste povedali, že nie ste presvedčená, že eh, by úradníci eh, zahraničnej služby na vyšších priečkách hierarchie mali prejsť eh, hearingami, vypočutiami Európskeho parlamentu. Myslíte si to aj o, o osobitných predstaviteľoch Európskej únie? Európskej únie? pretože by bolo v záujme transparentnosti a informovanosti našich občanov. Takže mohli by tu prosím byť takéto vypočutia pre určité pozície, pre určité krajiny, ktoré sú podľa vás strategické, teda USA, Čína, Rusko, India, Brazília a Japonsko. Ja teda dúfam, že vo vašom návrhu, ktorý nám predložíte, zahnete aj tento bod. Pani podpredsednička, nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem ešte raz za otázky, ktoré ste položili. Keď ste povedali, no výborne, pokiaľ ide o našu politiku voči USA, tak ma to trošku zaskočilo, ale naozaj máte pravdu, že tu máme obrovskú príležitosť, e, príležitosť pozrieť sa na to, ako funguje náš strategický vzťah s USA. Máme tu určité nástroje, dialog, ktoré máme, transatlantická hospodárska rada, rada pre energiu a tak ďalej. Takže je tu mnoho nástrojov, mnoho platform, na ktorých sa stretávame, hlavne zo strany Komisie a Sú tu aj pravidelné samity z USA, najbližší bude v máji, ak sa nemýlim. Myslím, že by sme mohli robiť viac. A ja zatiaľ ešte presne neviem, aké nástroje mi budú tomu dispozícii, ale e, som si istá, že by som chcela posilniť vzťah, ktorý máme na mojej úrovni, s zástupcami na mojej úrovni. A bola by som rada, keby komisia a rada e, predseda rady e, tiež posilňovali tieto vzťahy na svojej úrovni, na spovedacej úrovni. Malý príklad z môjho pôsobenia ako komisárka pre obchod, napríklad e, podpora obchodu v Afrike s cieľom podporiť rozvoj afrických krajín. Takže tu naozaj mnoho, ktoré môžeme spolu urobiť a máte pravdu, že je potrebné náš vzťah aktualizovať. Pokiaľ ide o slobodu vierovýznania, dohovor o ľudských právach, tam z toho samozrejme jasne vyplýva sloboda pre um, život Mm, slobodnú voľbu vierovýznania. A ak vy máte pocit, že Európska únia bola zatiaľ ticho, pokiaľ ide o tieto vzťahy. Ja sa to budem snažiť zmeniť v našich vzťahoch s inými štátmi. Pokiaľ ide o to menovanie osobitných predstaviteľov a ich vypočutia, brzím vás, že som vás sklamaná. Uh, Ehm, ja samozrejme neplánujem nejaké veľké množstvo osobitných predstaviteľov pre mnohé krajiny, ale samozrejme, že ja sama skladám účty Európskeho parlamentu a aj oni budú, ale nie som presvedčená o tom, že by bolo dobré pozvať ich sem do Európskeho parlamentu a podriadiť ich postupu, ktorý nie je zakotvený v zmluve. Áno, o tom môžeme ešte neskôr hovoriť. Ehm, iste nájdeme nejaký spôsob, ako e, vy budete môcť e, sa pozhovárať e, s týmito nominantmi. Takže vypočutia zatiaľ nie, ale môžeme hľadať nejaký iný modus vivendi. Pán Sivič, na minútu. Przesłuchania, I'm here. Také przesłuchania... E... Ďakujem pekne. Vypočutia sa často nesú v tom duchu, že my sa niečo pýtame a vy nám potom dáte nejakú veľmi všeobecnú odpoveď. Áno, politická korektnosť je pekná vec, ale dúfam, že čoskoro začnete hovoriť jasným hlasom. A moja otázka na vás je, máte nejaký plán pre Ukrajinu po prezidentských voľbách? Má Európska únia pripravený nejaký plán pre ďalšie vzťahy s Ukrajinou, s novým prezidentom? Ukrajina je momentálne v politickom chaose, čo mnohým v EU zdá sa vyhovuje. Ukrajinskí politici sa nedokážu zhodnúť a to mnohým v EU vyhovuje. Takže ako to bude s občiačnou dohodou? Bude uzavretá? Pán Milan Mon na minútu. Eh, la, el Parlamento Europeo expresó en una resolución Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament na jar minulého roka prijal uznesenie, podľa ktorého sú vzťahy s USA najdôležitejším strategickým partnerstvom Európy. A tam sa hovorilo aj o nástrojoch a mechanizmoch, ktoré by mohli byť ešte zavedené, aby sa tie vzťahy ešte zlepšili, napríklad dva samity ročne namiesto jedného, vytvorenie politickej transatlantickej rady vy, pani komisárka, by ste nás tam mohli zastupovať. Napríklad by ste sa mohli stretávať pravidelne s pani Clinton. Vy ste hovorili, že už sú tu určité nástroje a mechanizmy, transatlantická hospodárska rada, tam ide o transatlantický trh, o tom sa tu už dnes hovorilo, potom je tu rada pre energiu, Takže čo si myslíte o tých návrhoch Európskeho parlamentu? Dva samity, posilnenie vzťahov v legislatívnej oblasti a tak ďalej. Pani Pak, nech sa páči. Pani Ešten, dovolte mi, aby som položil otázku aj v mene kolegu Poselta. Na vašu pozíciu je napojených mnoho, mnoho nádejí. Bude to konečne európska zahraničná politika. Budeme všetci hovoriť jedným hlasom. Ako to však bude s krajinami, ktoré ešte neuznali Kosovo? E, chcete ich prinútiť tomu, aby sa e, začlenili do radov tých, ktorí to urobili? Prosím vás zo srdca, v tom prípade by ste nám e, dokázali, že sme schopní hovoriť jedným hlasom. Pani podpredsednička, nech sa páči 3 minúty na reakciu. Ďakujem, pán Sivieč. Ja som sa vôbec nepokúšala o nejakú politickú korektnosť, ani som nechcela byť nejaká veľmi všeobecná, hovoriť nejako veľmi všeobecne, ale ja sa istotne budem spájať s Európskym parlamentom pri príprave mojich politík a plánov, ale ja som sa týmito otázkami zaoberala napríklad aj Ukrajinou 17. januára, potom 7. februára budú voľby a my zatiaľ ešte nevieme, nevieme, ako dopadnú. Toto je zaujímavé, že nevieme, kto z týchto volieb zíde ako víťaz. Možno to poukazuje na to, že demokracia tam funguje. A hneď po voľbách sa budeme musieť venovať viacerým otázkam. Poprvé, aký bude vzťah s Ruskom, v závislosti od toho, kto vyhrá, aký názor na to bude mať potom po druhé, ako poskytnúť podporu napríklad v oblasti súdnictva, právneho štátu, to sú veci, kde sme s nimi spolupracovali. Ďalej dohoda o obchode, tá bola naštartovaná, ale ešte je tam mnoho čo riešiť. A samozrejme otázky energie a otázky ropovodov a plynovodov. Takže nie, že by som sa nezaoberala touto krajinou a našim budúcim vzťahom s touto krajinou, ale skladka musíme vyčkať, ako dopadnú voľby. Nemôžeme nejako predbiehať čas. Pokiaľ ide o vzťah s USA, ja už som sa stretla s pani Clinton, keď navštívila NATO, sadli sme sa bilaterálnom rozhovore eh, medzi štyrmi očami. Už som sa spojila aj s pánom Hobrukom telefonicky a stretneme sa ešte v Londýne na konferencii o Afganistane. Takže áno, ja chcem posilniť politický dialog a ja viem, že eh, Atlantická hospodárska rada, že vlastne tam sa hovorilo aj o takýchto možnostiach eh, vzťahu medzi poslancami. Ja ako komisárka pre obchod som strávila mnoho času v kongrese, stretávala som sa s predsedami výborov, s výbormi ako takými, pretože je dôležité uznať dôležitosť kongresu v systéme USA. A myslím si, že Amerika musí robiť to, uzne, musí, musí robiť to isté, musí uznať úlohu Európskeho parlamentu v Európe ako legislátora budúcnosti sa k tejto otázke samozrejme môžeme ešte vrátiť. Pani Pak, táto veľká nádej, ktorú do mňa vkladáte, ďakujem pekne. Uznanie Kosova, viem, že členské štáty, ktoré ho neuznali, na to majú dobré dôvody, špecifické dôvody. Pre mňa najdôležitejšie to, aby Eulex, Eulex fungoval, fungoval dobre a mal podporu Európskej rady Takže pokiaľ ide o tlakový horizont, nie som si istá, čo všetko by som tam mohla dosiahnuť, ale z dlhodobého hľadiska istotne môžeme pomôcť lepšiť situáciu v teréne. Pán Munic na minútu. Señor presidente, se ha referido usted ya, señora... Ďakujem, pán predseda. Už ste hovorili o Kube a Kolumbii, pani Ashton, ale strategické vzťahy Latinskej Ameriky z EÚ, tie presahujú predsa ešte tieto dve krajiny a treba uh, ich uh, analyzovať oveľa dôslednejšie. Máme tu summit s predstaviteľmi Latinskej Ameriky z Chile, Peru a tak ďalej. Bude tu aj pracovný program a priority e, oboch regiónov e, sa stanovia. Aké máte vy v tejto súvislosti priority pri oživovaní vzťahov EÚ a Latinská Amerika, e, pokiaľ ide tiež o závery e, doterajších zmluv? Nech sa páči ďalej. Ďakujem. Asi pred rokom e, pani Ashton e, tu bola e, odpoveď pani Autalek, kedy ste hovorili, že sa zaoberáte a pre vás sú dôležité dosiahnuté výsledky. Áno, ale v zahraničnej politike sú neustále, politike sú prítomné dilemy Napríklad dôležitý strategický partner Európskej únie e, popravuje e, ľudí, ďalej ďalší partner popravuje žurnalistov. Aké sú teda e, priority? Je to východné strategické partnerstvo alebo sú to ľudské práva? Pani Jatenmaki, na minútu, nech sa páči. Lady Baroness, Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan... Eh, pani Ashton, na základe Lisabonskej zmluvy treba vytvárať eh, priestor eh, mieru a blahobytu ľudí a integrácia ma rozhodne prispela k stabilite a blahobytu ľudí v Európe. Napriek tomu však sa nám nepodarilo E, postaviť sa proti e, násiliu a vytvoriť dostatočný mier s disponibilnými prostriedkami. Aký je váš názor? Bolo by možné, aby Európska únia e, zohrávala aj novú, inú úlohu, úlohu, ktorá by prekračovala len hľadanie riešení v určitých kríz? Pani Ashton, máte teraz 3 minúty na odpoveď. Ďakujem. V Latinskej Amerike no už súhlasím, že treba u, u, e, urobiť viac. E, vieme, aké by naše vzťahy mali vyzerať. Španielské predsedníctvo tu bude mať určite intenzívny záujem o riešenia. A, a e, komisári, ktorí so mnou spolupracujú, e, chcú všetci do, doplniť do tohto portfólia ten regionálny aspekt a chceme e, zdôrazňovať, že nemôžno mysleť len na jednotlivé krajiny, ale na tie, tiež na tie zoskupenia, do ktorých sa tieto krajiny zlučujú. Treba zabezpečiť, aby sme mali regionálny strategický prístup. O to sa snažíme a snažíme sa ho aj e, rozvinúť. A tu je dôležitý vklad e, vás, vás vašeho parlamentu. Pokiaľ ide o ten konflikt medzi ekonomickými a ľudskými právami. Musíme robiť presne to, čo my voláme strategický prístup. Ľudské práva sú pre nás e, zásadne dôležité, sú, sú základným stavebným kameňom EÚ a ekonomické vzťahy sú e, súčasťou toho, ako budeme rozvíjať vzťahy s krajinami na celom svete máme vlastné hodnoty, názory, chceme ich jasne pertraktovať a chceme, aby aj v iných krajinách do, dochádzalo k vývoju, ktorým umožní spolupracovať s nami na týchto otázkach. Takže musíme spolupracovať, aby obe stránky sa doplňali. A pani Jetemaki tiež hovorila o otázkach, e, ku ktorým musím povedať, že pri e, zachovávaní mieru a dosahovaní mieru e, je pre nás veľmi dôležitá aj spolupráca s OSN. Musíme sa zameriavať na to, čo by sa dalo urobiť preto, aby sme podporovali a uznávali našu úlohu v predchádzaniu konfliktom. E, k tomu len snáď jedna malá e, poznámka, ktorú si výrazne uvedomujem v zmýšľaní po Kodani. Keď som sa pozeral na správy o stabilite na svete, je mi celkom jasné, že je tu množstvo štátov, ktoré budú mať problémy spôsobené klimatickými zmenami, či už priamo alebo nepriamo im spôsobujúci problémy a chaos. A to by za určitých okolností mohlo viesť ku konfliktom. Takže treba, e, keď myslíme na našu úlohu vo svete, si klásť otázku, ako budeme podporovať tú stabilitu, aby sme riešili aj otázky klimatických zmien. Je to len jeden z príkladov, nie e, príklad univerzálny vytváranie mierových podmienok nám e, tiež prináša povinnosť e, pomáhať týmto krajinám dodávať hodnoty e, naše s cieľom predchádzať konfliktom, pomôcť im ekonomicky, politicky, ak je to potrebné aj vojensky, aby sme tieto problémy riešili. Ak to do, budeme vedieť vyriešiť, tak to možno považovať za úspech. Onorevole, onorevole Zala per un minuto. Zala? Moja otázka tiež smeruje k ľudským právam. E, Európsky parlament udelil Sacharovovú cenu e, so ruskej organizácii Memoriál. Vieme, že boli incidenty znovu, pri ktorých boli porušené základné ústavné práva a, a na ktorých, pri ktorých bola aj zatknutá jedna z predstaviteľiek tejto organizácie. Ako chcete, pani Eštonová, riešiť to dlhotrvajúce napätie, v rámci Európskej, Európskej únie medzi hodnotami, na ktorých je založená Európska únia a medzi záujmami, ktoré Európska únia má napríklad v oblasti obrany, v oblasti e, energetickej bezpečnosti, v otázke, otázke Iránu. Ako riešiť toto napätie medzi hodnotami a záujmami tak, aby sme Rusko netlačili k tomu, aby sa vzdialovalo od európskych hodnot, ale opačne, aby sa k európskym hodnotám viacej približovalo. Ďakujem. Onorevole Gib per un minuto. na minútu. Ďakujem. E, mám otázku, ktorá sa týka východných partnerov, predovšetkým Ruska a Bieloruska. Naposledy som vám položil, pani podpredsednička, otázku, na ktorú ste odpovedali, že odpoveď bude nasledovať neskôr. Týka sa to Bieloruska, kde ľudské práva sa nerešpektujú. Ako by sme mohli dospieť k zmenám e, a pohnúť veci v Bielorusku? Sú to vzťahy e, ekonomické, alebo sú to e, ľudské práva, ktoré sú na prvom mieste? A podobná otázka sa týka aj Kuby. Chceli by ste ísť cestou, ktorú prekladá španielské predsedníctvo, alebo vnímate aj možné iné alternatívy riešenia vzťahov s Kubou? Nech sa páči ďalší rečník. Eritrea har utvecklats till en regelrätt polisstat. Eritrea má celý súbor pravidel, pokiaľ ide o policiu, celý súbor nariadení. A Európska únia má vzťahy, kde pomáha Eritreji. Niekoľko miliónov eur smeruje do Eritreji. A ja si kladiem otázku, pani Ashton, či e, využijete tento kanál, ktorý máme smerom k Eritreji, aby sme žiadali od tejto krajiny, aby rešpektovala ľudské práva. Keďže Veľa novinárov je v Eritreji uväznených a ich osud je neznámy. Eritrea je malá krajina, ale vy, pani Ashton, mohli by ste nám povedať, ako sa pokúsite použiť tento kanál pomoci, aby aby Eritre, Eritrea upustila od týchto drastických metód, ktoré používa. Na tri minúty má teraz priestor pani podpredsednička. Pán Zala, pokiaľ ide, nevedela som, že bol kto si zatknutý, ale pokiaľ ide eh, o to, čo by som robila, otázka by mala znieť, čo urobíme my, pretože si veľmi jasne uvedomujem, že chceme podporiť organizácie, ktoré uh, E, kde Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu, takisto e, Rada pre zahraničnú politiku. Tieto problémy sa musia rozvíjať spoločne. Musíme si klasť otázku, aká má byť budúca stratégia, ako môžeme pracovať spoločne. Mali by sme tiež revidovať oblasti, kde to nefunguje a plánovať budúcnosť. Nemám priame riešenie na tento problém. Čo však mám je jasný pohľad na to, že e, máme mať jasný pohľad, aby sme používali tie najefektívnejšie páky. E, áno, máte pravdu. Naposledy som vám nezodpovedala problematiku Bieloruska. Samozrejme, že e, voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2010 a 2011. E, v tej súvislosti som od posledného stretnutia zistila, keďže som sa snažila rozšíriť si informácie, že to strategické spojenie medzi nimi a Ruskom a tie e, dopady, ktoré to má na obchodné e, kontakty, tak viem, že v júni v Prahe e, sme rozbehli diskusie o ľudských právach. Bolo to dôležitý bod. Dôležitý je ten feedback, čo budeme robiť v budúcnosti. Je mi celkom jasné, že je to dobrá, dobrý krok, a, ktorý treba podporiť. Takisto si musíme uvedomovať, že tu máme obnovenie zákazu víz a musíme ďalej e, pozerať na liberalizáciu v rade, e, musíme sledovať, aké sú tendencie, aké sú názory na e, tento zákaz víz a tak ďalej. Takisto otázka, otázka colnej únie s Ruskom. Toto sú všetko tie otázky, kde musíme skladať vlastne tú skladačku nas, našich vzťahov. A takisto si sa pýtali na Kubu. Ako som už povedala, máme celkom jasnú, jasnú politiku, eh, eh, kde je potrebná jednomyselnosť v rade a táto politika eh, takto funguje už 13 rokov a viem, že niektorí členovia mali pochybnosti týkajúce sa ľudských práv. A jediná otázka, ktorú ma treba mať na pamäti, je treba klásť otázku, či môžeme spraviť ešte niečo naviac alebo nejaké zmeny pozdĺž tej politiky, ktorú chceme sledovať. A preto som spomenula, že po, po 13 rokov sme mali určitú politiku, chceme, chceme ju sledovať týmto spôsobom. Dokáže rada niečo urobiť a tu sú ale jednomyselné rozhodnutia. E, e, tak sa robí táto politika. Honorevole Kukan, um- No, I'm sorry, I forgot, I forgot the question. Prepáčte, e, e, nezodpovedala som ešte pani Svensson e, o Eritreji. Otázky týkajúce sa politike neviem tu e, detaily, ale v princípi, keď hovoríte o využití našich zdrojov, používam to na to, aby som zabezpečila, že e, ľudské práva sa e, dodržia, sloboda tlače a tak ďalej. To všetko je veľmi kritické. Preto je to pre nás také dôležité. Máme veľmi silný politický príbeh, ekonomický príbeh, určité okolnosti Máme tu aj obchodné aspekty a otázka znie, ako to všetko lepšie bude dobre fungovať. A tu je otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Slovo má pán Kukan na minútu. Much, Ďakujem, pán predseda. Dobre, popoludne, pani Ešten. Moja otázka sa týka e, Západného Balkánu, dôležitej oblasti pre budúce rozširovanie EÚ. Spomenuli ste ju veľmi stručne na úvod a keď ste zodpovedali tiež na otázku pána Kačina. Napriek tomu doplňujúca otázka. Povedzte nám, čo si myslíte o čo by podľa vás e, bolo najefektívnejšie opatrenie na to, aby táto oblasť sa zahrnula do Európy takým spôsobom, že bude prínosom pre stabilitu a jednotu Európy? Aké realistické e, časové vymedzenie, harmonogram pre uzavretie tohoto procesu vidíte? a akým spôsobom sa, sa e, plánujete zapojiť túto zahraničnú e, vonkajšiu službu Európskej únie. To. Na minútu pán Galtieri. Pani Ashton ma, uh, ako prioritu ste veľmi správne uviedli so, s, Somálsko, kde dochádza k obrovským vojnovým konfliktom práve v v tomto čase e, dochádza k bombardovaniu a Európska únia e, musí realizovať dôležité vojenské záväzky. A ide tu tiež o to, aby vzdelávali e, somalské vojnové policajné jednotky, krízové ochranné štáby ako vnímate možnosti európskeho nasadenia a mohli by ste nám tiež vysvetliť, či to, čo prednedávnom prijala rada, pokiaľ ide o Atalantu, pokiaľ ide o e, dohľad e, e, na mori, bude to viesť k tomu, aby Európs aby, e, to, aby sa bojovalo aj proti nelegálnemu rybolovu? Prezidente, 3 minúty. Um, terms... Z, mám teda dve otázky. Áno, je to v poriadku, aby som sa nezmýlila. Takže z pohľadu Západného Balkánu Myslím, že analýza, ktorú sme si všetci urobili, je taká, že budúcnosť spočíva vo vzťahoch s Európskou úniou a v príležitosti byť súčasťou budúcnosti Európy. Pre niektoré krajiny v tejto oblasti proces už prebieha, tieto krajiny sú pripravené na dialog a s nimi aj komunikujeme. E, predtým som hovorila o niečo, čo sa týka Bosny a toho, ako riešiť veci, ktoré sa tam dejú a to si vyžaduje širší dialog, aby sme dosiahli želané výsledky, pretože máme uh, 14 rokov od Daytonskej dohody a kľúčoví hráči, hlavne USA, z pohľadu toho, čo, teda, čo môžeme urobiť. A Kyle Bild počas švedského predsedníctva bol veľmi aktívny v dialogu s USA. Mm, teda veľa sa tam dá e, vykonať. Myslím si, že všeobecnejšie, nešpecifickejšie sme v tom bode, kde sa pozeráme na tom, ako ďaleko uh, proces e, dosiahol, e, teda 5 plus 1, ako, koľko viac je treba ešte urobiť, ale výsledkom podľa mňa musí jasne byť, že tu musí byť krajina, ktorá bude mať e, rešpektované orgány, silné vzťahy s Európou, ktoré sú v prospech jej ľudu z hospodárskeho pohľadu a ako časový monogram musíme si stanoviť niečo dosiahnutelné Nemôžeme ale zostať stáť na mieste. Politická situácia si vyžaduje eh, už krátkodobé, kroky z krátkodobého hľadiska, ale ja um, musím hovoriť veľmi jasne, pokiaľ ide o angažovaných hráčov a teda hlavných zástupcov. Uh, myslím si, že Európska zahraničná služba bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rozvoji dynamiky jedného hlasu v tejto oblasti a spolupráce s ostatnými hráčmi v tejto oblasti, hlavne v Bosne. Je tam Turecko, Rusko, USA a tak ďalej. To môže mať veľký význam. No a z pohľadu Somalska um, musíme eh, riešiť veci. Atalanta je veľmi dôležitá Ehm, nelegálny rybolov, k tomu sa nebudem eh, presne vyjadrovať, ale ide o to, ako ďaleko pôjdeme s identifikáciou toho, čo to je. Je to úspešná misia, ale musíme zabezpečiť to, že schopnosť eh, eh, mm, riešenia problémov ľudí, ktorí sme zachytili, musí byť efektívny. Musíme prehlbiť tieto možnosti a potrebujeme sa tiež zamyslieť nad tým, čo robíme v teréne, pretože ak vyriešime problém, tak uh, je to práve v teréne. Otázka je e, tiež spojená s problémom vzdelávania. Ďalší rečník, pán e, Dartmouth. Áno, pani Ashton, e, boli ste jedným z platených zamestnancov e, CND a potom pokladníčkou. E, Ehm, Neospravedlňujem sa za to, že, to e, teraz, e, že s tým teraz prichádzam, pretože to tam nefiguruje v tom životopise a východná Európa by nebola slobodná, ak by sa niektoré iniciatívy e, vydarili. Pokiaľ ide o otázky bezpečnosti od druhej svetovej vojny, vaše vaše názory boli žalostne zlé. Ste Edith Piaf komisie, ktorá hovorí, že nie, nelutujem nič, alebo zrevidujete tieto názory a ospravedlňujete sa tým ľuďom, ktorých ste zavádzali? Áno, dve minúty. Pani Ashton na odpoveď. Áno, neobávam sa žiadnej e, otázky, len som dúfala, že bude nasledovať ešte nejaká. Parlamentná demokracia znamená, že môžeme hovoriť o čomkoľvek. Nie je to úžasné a nie je úžasné to, že keď sa pozeráme v Európskej únii, máme tu 27 členských krajín zaangažovaných v tomto Európskom parlamente. Deje, de- de- sa tu presne to. Je to jedna z radostí môjho života Môj e, životopis je verejný, bol zverejnený počas celej mojej kariéry. Toho, čo bude v jednotlivých e, CVčkách, e, je spojený e, s druhom práce, akým vykonávam. Ale keď sa pozrieme, pozeráte na všetky veci, tak určite tam aj toto nájdete. Nikdy som sa za to nehambila, nikdy som neskrývala to, čo som robila, keď som bola mladá tak ja som verila, že musíme e, e, zničiť jadrové zbranie. Môžeme argumentovať o tom, ako som to robila, čo som chcela, ale nie, čo som chcela dosiahnuť. A jedna zo súčasťou e, tých, to, týchto snažení bolo, ja som nikdy nebola vo východnej Európe, ale Eh, chceli sme, aby Európa bola slobodná a teraz slobodná. Jedným z dôvodom, prečo chcem túto prácu robiť, je, že chcem hodnoty, ktoré som mala celý život, priniesť a použiť na podporu princípov, na ktorých je založená táto inštitúcia. Scholz per un minuto. Pán Scholz, minúta. Pán predseda, pani kandidátka, na rozdiel kolegu Tenoka sa teším. A dúfam, že ste zachovali tú mládežnícku energiu z vtedy, pokiaľ ide o odzbrojenie. A keď vy teraz hovoríte, že nešírenie jadrových zbraní je jedným zo štyroch vašich ťažisk, tak, a to už tu dnes odznelo, v rôznej formulácii urobiť konkrétne kroky. A čo môžeme konkrétne urobiť, pokiaľ ide o tú 8. revíznu konferenciu do, o revízii e, dohody o nešírení jadrových zbraní, aby táto konferencia, ktorá o chvíľu bude, neskončila rovnakým fiaskom ako Kodaň. Pretože toto sú dôvody, prečo ľudia sa často odkláňajú od politiky. Takže táto konferencia nebude istotne úspešná, keď e, dohoda start nebude na pretrase. Takže aké konkrétne kroky môžeme podniknúť, aby táto konferencia bola úspešná aj s hlasom Európy a ako môžeme získať naspäť to chýbajúce, tú chýbajúcu dôveru, pokiaľ ide o zmenu dohody start keďže mnohé štáty NATO neratifikovali um, príslušné, príslušné um, dohovory. Ešte dve minúty na odpoveď. Ďakujem. Uh, mám... Som rada, že všetci uh, poslanci sú za o, zničenie jadrových zbraní. Čo ste si mysleli, že som, že som chcela povedať? Že, sú, že ste takí entuziastickí, pokiaľ ide o uh, zníženie stavov jadrových zbraní. Myslím, že, e, že slova amerického prezidenta v tomto hľade sú veľmi významné. Ešte neviem, aký bude prístup konferencie, pretože o tom je ešte potrebná diskusia s členskými krajinami a e, uvidíme, či náš hlas môže byť silný a jasný. Jasné je ale, že význam tejto konferencie je veľký v dvoch rovinách. Je tu silný pocit, že musíme konať multilaterálne lepšie. Neviem, či som povedala o kodaní, že to bol neúspech. Mnohí z vás to možno budú tvrdiť, ale podľa mňa tu boli aj dobré výsledky a keď sa pozrieme naspäť, tak určite to bude považované za dobrý krok vpred. A musíme sa zlepšiť e, pokiaľ ide o našu multilaterálnu budúcu prácu, je to veľmi ťažké, keď je tu veľký počet e, zainteresovaných strán, ktoré majú spolupracovať, ale je to dôležité z pohľadu e, našej práce. Musíme byť teda čoraz lepší a mm, Celá otázka konferencie, tu musíme začať pracovať už skoro preto, aby sme uspeli, ale e, čo ma povzbudzuje je znižené, zniženie stavu zbraní a spôsobu, akým sa k tomu pristupuje strategicky. E, veľkou otázkou bude, čo sa udeje v niektorých krajinách Európy a vo svete. A ako som už povedala, e, otázky a ťažkosti sa netýkajú len, e, len civilného využitia jadrovej energie, ale aj bezpečnosti e, jadrovej e, energie. To bude určite súčasťou programu konferencie. Pán Kál, minúta. Pani podpredsednička, asi pred mesiacom ste reagovali na otázky, ktoré som položil a otázky pána Lansbergisa, pokiaľ ide o Nord Stream. Ehm, myslíte si, že to e, vyrieši problémy energetických dodávok e, v Európe a pokiaľ ide o Gruzinsko a ruské vzťahy e, s, tým, s touto krajinou, je tu niečo, čo podľa vás nie je normálne? A asi pred mesiacom som tiež položil otázku, o vašich vzťahoch e, s radou. Máme istotu, že v budúcnosti budeme my ako parlament pozývaní na samity s Ruskom a s Ukrajinou. Pani podpredsednička, máte dve minúty na odpoveď. Áno, položili ste mi skutočne veľa otázok pred niekoľkými týždňami. Podľa mňa to bol môj druhý deň v tejto funkcii a teraz som v piatom týždni, takže pokiaľ ide o Nord Stream, je tu množstvo názorov, ktoré sa týkajú o prístupe k Nord Streamu, ale myslím, že keď sa pozrieme na všetky plynovody, mám za sebou dokonca mapu. Keď sa vrátim k tomu, čo som povedala predtým, musíme mať e, rôznu, e, rôzne zdroje dodávok. Ak chceme v budúcnosti mať väčšiu stabilitu, je to otázka bezpečnosti, ktoré čelíme a komisár pre energetiku bude určite zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tomto poli. Ale tiež som vám povedala, že dôležitosť Európskej únie je, že e, musí fungovať ako únia. Možno, že to bolo zjednodušene povedané, ale je tu príležitosť zabezpečiť to, že spoločne zabezpečíme energetickú bezpečnosť a že naši ľudia nebudú mrznúť. To je určite podstatou toho, čo sa snažíme. To je môj prístup a bude sa to týkať eh, energie, bude to teda predovšetkým otázok eh, komisára pre energetiku, ale pre naše vzťahy s Ruskom to bude podstatné. Ukrajina z pohľadu toho, na čo sa musíme pozerať a mm, kto vyhrá voľby, koho podporíme a či si Ukrajina bude schopná hradiť e, svoje dlhy. Na to sa pozeráme a MMF samozrejme sa o to veľmi e, e, zaujíma ale naozaj čakáme aj na voľby, aby sme vedeli, aký záväzok e, z našej strany bude. Ďalšie stretnutie v Ženeve s Gruzínskom e, Piemoral, to je náš špeciálny zástupca, tam určite bude zhromať dôležitú úlohu. Ešte stále je tu medzinárodný personál, tak povediac. Monitorovanie e, je dôležité. Takisto dôležité je Dôležitá je internacionalizácia celého procesu, pretože toto sú kľúčoví hráči a títo budú nositeľmi dialógu. dialogu. Toto musí pokračovať a z pohľadu nášho pokroku je toto závažné. Samozrejme, že sú tu dopady na Rusko, dopady na Gruzinsko, ale znovu mm, musíme sa na to naďalej sústreďovať. Pán Lunaček, minúta. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Vy ste v niektorých bodoch hovorili o veciach, ktoré sú pre nás zelených veľmi dôležitých, teda že ľudské práva musia byť súčasťou zahraničnej a obchodnej politiky, že Európsky parlament budete brať naozaj vážne, pokiaľ ide o rozpočet a kontrolu rozpočtu. Chcem povedať jednu vec konkrétne, že naša Frakcia je sklamaná, že od vás nepočula nejaké konkrétne veci týkajúce sa vašej vízie, vašej vízie, pokiaľ ide o vaše osobné kritéria a ciele do najbližších 5 rokov, aby ste naozaj sa stali tou európskou ministerkou zahraničných vecí, po ktorej tak túžime. Takže toto vodcovstvo, leadership, nechcem len, aby ste boli nejakou vyslankyňou 27 ministrov zahraničných vecí, nechcem, aby ste boli naozaj uh, angažovaná, aby ste zastupovali európsku zahraničnú politiku s dôrazom na prevenciu konfliktov. Takže ako toto chcete dosiahnuť na najbližších 5 rokov? Aké sú vaše kritéria a ciele? To nám zatiaľ chýba. Po komentáre per due minúty. Pani Ashton, máte slovo na dve minúty. Dúfala som, že sa mi to darí urobiť od začiatku, ale e, e, Európska zahraničná služba v tomto kontexte by som sa to snažila vysvetliť, téma, ktorou sa zaoberám, je bezpečnosť. Mám na mysli bezpečnosť veľkým a malým B. A keď sa na, pozeráme na to, čo máme urobiť my ako Európa vo svete, to sa týka spolupráce s tretimi krajinami a v tretich krajinách, aby mali pocit bezpečnosti. Týka sa to klimatických zmien a bezpečnosti v tejto oblasti, takisto hospodárskej bezpečnosti a to obsahuje aj obchod, prácu e, komisára pre obchod. Toto je závažný prvok, rozvoj Ide o bezpečnosť krajín, aby mohli dosahovať tento hospodársky rád, ktorý, i, rast, ktorý im umožňuje vzdelávať svoje deti, podporovať obyvateľstvo efektívnejšie a podobne. Ide o príležitosti a spôsob, akým pracujeme. Keď eh, vôjdete do, eh, na nejaký zastupiteľský úrad, tak e, v Európskej únie, tak vidíte, že Európa je tu zastúpená vo svojimi hodnota, so svojimi hodnotami v, danom, v danej krajine a snaží, snaží sa o stabilnejší svet ako doteraz. Ide o zabraňovanie konfliktov, uznávanie bezpečnostných otázok, či, sa týka, či už sa to týka boja proti terorizmu alebo narkotikám. Toto všetko sú veľké otázky, ktorými sa svet potýka a uh, E, na tomto pracujeme so strategickými partnermi, ktorí prispievajú e, veľkou mierou e, hospodársky, vojenský, ale partnerstvo musí byť funkčné. Podporujeme obyvateľstvo vo svete, aby bolo maximálne slobodné a otvorené. Dve minúty 5 sekúnd. Pán Lonzor, minúta. Ďakujem pekne. My sa blížime ku koncu tohto vypočutia. Pani komisárka, vy poznáte svoj rezort lepšie než v decembri, to je výborné, to nás teší, ale je tu jedna vec, ktorá mi ešte nie je jasná. My tu chceme, aby ste vy, ako zaničná ministerka, uh, eh, Skladka, máme od vás väčšie očakávanie než vy, alebo eh, vy od seba požadujete menej než my. Vy si myslíte, že vám e, postačí, e, keď e, príde s nejakými ústupkami americká administratíva. By sme boli ale radi, keby napríklad tu boli aj vypočutia, vypočutia zástupcov zahraničnej služby. Hovoríte, chcete veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o tú štruktúru zahraničnej služby, ale vo vašom prípravnom výbore zatiaľ nie je zastúpený žiadny poslanec Európskeho parlamentu. Takže my si myslíme, že vy ako prvá v tejto funkcii máte osobitnú odpovednosť, že uh, vy dáte takú pečať tejto funkcii a preto by ste práve vy mali byť uh, veľmi ambiciozná, pokiaľ ide aj o inštitucionálne otázky. Vo svojich uh, písomných uh, odpovediach hovoríte o vojskách Európskej únie, ktoré sú v Afganistane. Ja som o takýchto vojskách nevedel, ale ja by som bol za to, aby sme niekedy mali takéto spoločné európske vojsko. Ďakujem pekne. Teraz má pani Ešton dve minúty na reakciu. Ja sa pokúsim zodpovedať otázky týkajúce sa vzťahov medzi susedskou politikou a zahraničnou službou. Už som sa o to pokúšala, ale vrátim sa k tomu táto vec je mimoriadne dôležitá susedská politika, preto je potrebný na to osobný, osobitný komisár. Alebo je to súčasťou zahraničnej služby, to je jasné. Je dobré, že máme komisára, ktorý sa bude zaoberať touto otázkou, pretože ja by som na to nestačila. On sa bude venovať všetkým susedským krajinám. Európsky parlament uh, si bude súhlasiť s tým, že e, všetky krajiny musia byť zakomponované. Ja zároveň chcem byť realistická, nielen ambiciozná. Očakávania Európskeho parlamentu, rady a komisie sú čiastočne rovnaké, čiastočne odlišné a ja sa budem snažiť vybudovať novú službu, ktorá prepojí existujúce štruktúry, ktorá bude reagovať na každodenný vývoj. To sú veci, ktorým sa musíme venovať, musíme konať a ak komisia sa mnou bude spolupracovať, ak sa mnou budú spolupracovať zástupcovia rady aj Európskeho parlamentu, tak e, tie šance, že tá, náš jednotný e, hlas, že bude vypočutý, sú oveľa vyššie. Ten prípravný výbor, ktorý pripravuje e, zahraničnú službu, toto je výbor, e, ktorý nerobí nejaké veľké strategické rozhodnutia, ale rieši praktické veci, otázky financovania a tak ďalej, ktorým sa budeme zaoberať aj vy v Európskom parlamente. O tých vedúcich delegácií som už hovorila, mrzí ma, že som vás sklamaná. Ale niekedy sa skrátka rozhodnem ísť inou cestou, než navrhne Európsky parlament ale naozaj verím v úzkú spoluprácu s touto inštitúciou. Poslanec Severin na minútu. Pani vysoká predstaviteľka, bol som tu na tomto vypočutí nie preto, aby som si overil, čo viete o všetkých týchto témach, ale chcel som vedieť, ako cestou sa môže uberať naša ďalšia spolupráca. V našich zahraničných vzťahoch potrebujeme nielen reakciu, ale aj akciu, v tom sa zhodneme a na tú akciu je potrebná vízia. A vízia zase si vyžaduje jasné ciele, na ktoré je potrebné si na testovanie je potrebné si uvedomiť naše hodnoty a našu geopolitickú identitu. Takže ak sa na tomto zhodneme, prosím, budete s nami spolupracovať na vypracovaní tejto vízeje predtým, než e, sa vytvoria konkrétne politiky z nej vyplývajúce, tak aby sme mohli naozaj fungovať to cestou akcie a nielen cestou reakcie. A nech sa páči dve minúty na reakciu, pani podpredsednička. Yes? Finally, a, a very straightforward question. This is uh, what I wanted to prove, that you can give a... Konečne príležitosť dať nám jasnú odpoveď. Ale ja sa nesnažím ničomu vyhybať, hovorí pani komisárka. Niekedy, skrátka, nemôžem na vaše otázky povedať áno alebo nie. Tak istotne naspal formulujete tie otázky, pretože ste politici. Takže prepačte mi, ak e, sa pokúšam nejakým spôsobom vymanevrovať z takýchto odpovedí. Áno alebo nie, čierno-bielých. Európsky parlament je mimoriadne dôležitý a ja som tú dôležitosť aj uznávala, keď som bola vo funkcii minister, e, komisárky pre obchod. Dúfam, že to uzná aj kolega z výboru pre obchod. Áno, dnes som vás trošku sklamala, ale to sa niekedy bude diať, pretože sa snažíme vytvoriť spoluprácu čo možno najefektívnejšiu. Naozaj chcem stávať na skúsenostiach, na znalostiach, na politickej vôli Európskeho parlamentu. Vy ste demokraticky volení a ja nie, takže ja mám už odpovednosť voči vám Vychádzajúce z vašej úlohy v Európe a túto úlohu ja absolútne rešpektujem a akceptujem. Pán Preda na minútu. Ehm, v mene skupiny EPP po konzultáciách s viacerými členmi vám môžeme povedať, že si veľmi, alebo oveľa viac e, ceníme vašu dnešnú prítomnosť v porovnaní e, s decembrovým vystúpením a predovšetkým si ceníme vašu otvorenosť, pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu a rozpočtové absolutórium a chceli by sme si vás znovu vypočuť, aby sa tieto veci upresnili, aby to veľmi jasne bolo záverom nášho stretnutia. Napríklad trošku sme sklamaní otázkou vypočutia Eh, ktoré sa týkali tých misií. Je to otázka inštitucionálnej logiky. Ak vás môžeme vypočuť, ak si vás môžeme vypočuť, tak by sme si mali vypočuť aj vaši, vašich kolegov. Je to v rámci jasnej inštitucionálnej logiky. Ak dovolíte ešte jednu otázku, ide o spoluprácu medzi vami a nami. V nasledujúcich týždňoch by sme chceli vedieť, ako konkrétnym spôsobom uh, chcete zaangažovať Európsky parlament e, v príprave Európskej zahraničnej služby pred e, zverejnením formálneho rozhodnutia rady. Teda konkrétne, aké sú kroky a čo môžeme urobiť e, v tomto vašom programe? Ďakujem. Ci abbiamo alla conclusione e la signora Aston da... My sme sa dostali k záveru vypočutia. Pani Ashton má teraz do 16.00 možnosť povedať zostávajúce otázky a tiež môže podať nejaké záverečné slovo. Takže pani Ešton, máte slovo. Ďakujem pekne za milé slova, ktoré ste mi adresovaní. Ešte raz opakujem, že pokiaľ ide o zakladanie účtu Európskemu parlamentu, chcem v plnej mier dodržiavať Lisabonskú zmluvu, to sa týka aj absolutória. Už som povedala, že zapojenie parlamentu do aktivít zahraničnej služby je pre mňa absolútne kľúčové. V marci, práve sa hľadajú termíny, sa stretneme. Pozrieme sa aj na to, či by sme mohli zapojiť do toho celého aj národné parlamenty. To je plne vo vašich rukách. Rozhodnutie rady príde v apríli. Je to relatívne nabitý časový harmonogram, takže zamyslite sa nad tým, čo by vám najviac vyhovovalo a potom to môžeme odprezentovať. Naozaj tie dvere sú otvorené, chceme nájsť riešenie uspokojivé pre každého a to by bolo naozaj vynikajúce. Eh, se vuole mm, fare un commento finale su tutta l'audizione. Nech sa páči, aby ste chceli nejaké záverečné slova k celému vypočutiu. Nech sa vám páči. Um, the, the, I want to do a number of things. First of all, Niekoľko vecí. Poprvé, dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí položili otázku, naozaj všetkým, pretože je pre mňa veľmi dôležité, že moje vypočutie bolo príležitosťou položiť mi akékoľvek otázky. Možno ste nedostali všetky odpovede, ktoré ste dúfali, ale povedala som vám všetko, čo som mohla v tejto fáze. Po druhé, myslím si, že je všetkým jasné, že rešpektujem Európsky parlament a že naozaj budem sa odpovedať Európskemu parlamentu a že budem k dispozícii čo možno najčastejšie, pokiaľ to teda bude možné. Po tretie, spolupráca s inými komisármi. Tu prosím, vnímajte ako niečo pozitívne. Je to skutočná spolupráca medzi nami všetkými a teším sa, že môžem úzko spolupracovať s inými komisármi, s inými členmi komisie. Po štvrté, viem, že spolupráca s radou bude veľmi dôležitá. 27 ministrov členských štátov mesanečných vecí. Naozaj má mnoho skúseností zo zahraničnej služby, takže eh, počítam s ich podporou. A ešte na záver Možno vás to prekvapí, ale teším sa už teraz na ďalšiu príležitosť stretnúť sa s vami. Čím intenzívnejší bude náš dialog, tým lepšie budem chápať, aké sú vaše očakávania od mojej osoby, tým lepšie pochopím, e, čo vám najviac leží na srdci. Pre mňa je dôležité to, aby ste naozaj mali pocit, že sa na mňa môžete obrátiť s čímkoľvek, či už ide o politické skupiny, prostredníctvom nich alebo prostredníctvom iných prostriedkov, takže moje dvere budú pre vás stále otvorené. Ďakujem pekne. Niektorí z vás ste sa museli predrať naozaj nepríjemným počasím, aby ste sa sem dostali. Takže vám ďakujem. Bolo to pre mňa naozaj dôležité stretnutie a pevne verím, že aj pre vás Ale to bolo také príjemné ako pre mňa.